Bonjour à tous. Buenos días. Good morning. Dobré ráno, vážení kolegovia. Všetkým vám prajem príjemné dobré ráno a ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem za to, že ste tu, hoci v Bruseli je nádherné ráno dostali sme informáciu, že niektorí z našich hostí majú problémy dostať sa sem do parlamentu práve kvôli cestovným zápcham alebo z iných dôvodov. V každom prípade by sme mali začať tak, aby sme dokázali náš čas využiť čo najlepšie. Som veľmi rád, že sme tu, aby sme eh, uskutočnili veľmi dôležité vypočutie k téme eh, azylu a utečencov. Je to tzv. tzv. tzv. súčasť azylového balíčka. Ako predseda výboru LIBE, ktorý eh, má na starosti aj otázky spojené s občianskými slobodami, spravodlivosťou a vnútrom, tu v Európskom parlamente dovolte mi pripomenúť vám obrovskú dôležitosť, ktorú tento balíček má v rámci stratégie, tak povediac, lisabonizovať aj tretí pilier spoločného európskeho aky na základe ustanovení, ktoré vytýčila Lisabonská zmluva a ktorá vstúpila do platnosti v decembri 2009. V tom čase to bol výrazný krok. Výrazný krok dopredu, aby sme vyjadrili politické ambície a ústavný rozmer, tak povediac, Európskej únie ale zároveň to bol aj výrazný krok predovšetkým pre výbor LIBE. Od kedy vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, tak výbor LIBE vždy zvyšoval svoj profil ako výrazný prispievateľ k legislatívnemu konaniu legislatívnym krokom v Európskej únii v súvislosti so základnými právami, ochranou osôb, ochranou osobných údajov, témou zdieľaných hraníc, spoločného riadenia vonkajších hraníc. A práve preto mal priamu zodpovednosť za ochranu e, kvality života všetkých ľudských bytostí, všetkých občanov, ktorí žijú v rámci Európskej únie, v rámci európskeho priestoru, či už sú to občania Európskej únie, či už to sú cudzinci, ktorí e, sem prichádzajú, azilanti, utečenci, ľudia hľadajúci ochranu a utekajúci z regiónov, ktoré sa nachádzajú v náročných situáciách, v ťažkých podmienkach. To všetko bolo veľkou výzvou pre legislatívnu kapacitu výboru LIBE, odkedy Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, práve kvôli tomu, aký veľký dopad to má na oblasť spravodlivosti a vnútra. Je to naozaj veľmi veľká časť fungovania Európskej únie, najmä články 67 až 89 že články 67 až 89, v rámci ktorých sa nachádzajú niektoré z tých najdôležitejších ustanovení a vytýčuje sa aj princíp solidarity. Máme teda pred sebou veľké výzvy a rozhodli sme sa, že sa s nimi vysporiadame podľa plánu, ktorý bol vytýčený po štokholmskom programe, ktoré schválilo, schválilo švédske predsedníctvo. Tento štokholmský plán a zároveň plán krokov, ktorý bol schválený neskôr počas španielského predsedníctva počas prvého semestra 2010, tento akčný plán a predvídal 5-ročné obdobie na lisabonizáciu. A treba povedať, že my sme práve v procese tejto lisabonizácie. Treba povedať, že Narazili sme na veľké ťažkosti a problémy, nebolo to jednoduché, nebolo to ľahké. V niektorých dôležitých témach eh, máme stále ešte isté meškanie, najmä, najmä v prípade rôznych plánov, kde sme najprv museli vytýčiť konkrétne plány, ale zároveň nám vzniká aj povinnosť napredovať, vzniká nám povinnosť posúvať sa ďalej a naplňať tie ciele, ktoré boli vytýčené v štokholmskom pláne. A práve preto vo svetle celkového posilňovania a zrýchlovania tempa institucionálnej spolupráce, aby sa nám podarilo túto úlohu dotiahnuť do konca, Vystúpil som aj na eh, Rade ministrov J, na Rade ministrov vnútra a spravodlivosti. To, konalo sa to v Sopote v Poľsku na neformálnom stretnutí a základnou myšlienkou bolo vytvoriť akúsi pracovnú skupinu pre interinstitucionálnu spoluprácu, zloženú z komisie, rady a parlamentu, kde by sme spolupracovali tak, aby sa nám podarilo zrýchliť celý azylový balíček a to je a zdá ten najrelevantnejší súbor rôznych opatrení. Je tam Dublin 2, Eurodac, je tam e, balíček medzinárodnej ochrany. podmienky príjmania azylová procedúra, tá smernica o azylovej procedúre a zároveň presídlovací balíček. To všetko sú súčasti tohoto veľmi dôležitého legislatívneho súboru. Každý, každý jeden z nich mal svojho spravodajcu vo výbore LIBE. Polské predsedníctvo si osvojilo túto myšlienku a odkedy polské predsedníctvo ukazuje veľmi silné odhodlanie spolupracovať, sa veci posúvajú dopredu. Tak výbor LIBE, ako aj Európsky parlament, vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére sa snaží napredovať, snaží sa zlepšovať a teda musíme ešte raz poďakovať aj pánovi ministrovi Millerovi, ktorý zastupuje poľské predsedníctvo, za jeho osobné angažovanie a jeho osobné úsilie. Bol prítomný jednak na zasadnutiach výboru LIBE aj v Európskom parlamente, poznamenával si dobré myšlienky, dobré nápady a snažil sa, tak povediať, preklenúť ehm, tie rozdiely, tak aby sme dokázali hľadať koncenzus. Chcem mu teda ešte raz poďakovať za jeho veľmi silné angažovanie a jeho vedúcu úlohu pri využívaní e, tejto možnosti, ktorá sa nám naskytla, tak, aby sme tento azylový balíček dotiahli do úspešného konca. Ale dovolte mi pripomenúť vám, ešte skôr ako začneme s diskusiami, že existujúca, existujúce nástroje únie ohľadom dočasnej smernice o ochrane utečencov neboli doposiaľ využité, na to nemáme žiadne jasné vysvetlenie, rovnako ako aj spoločný program presídľovania v rámci Európskej únie, ktorý reagoval na veľmi akutné problémy v krajinách, ktoré susedia so severným pobrežím Afriky v nadväznosti na vývoj v Severnej Afrike, Arabskú jar a takisto dopady, ktoré to malo na európske susedstvo a oblasť Stredomoria. To všetko ešte nebolo vytýčené, na tom musíme ďalej pracovať. A zároveň máme veľkú výzvu pri vyvíjaní článku alebo pri uplatňovaní článku 80. To je článok, ktorý hovorí o solidarite medzi členskými štátmi, tak ako aby, aby každý členský štát, ktorý musí čeliť nejakej krízovej situácii, v prípade spoločného spravovania vonkajších hraníc Európskej únie, tak aby každý členský štát pochopil, že tento, tie, tie štáty, ktoré sa musia vysporiadať s najväčším bremenom, nie sú osamele. Nemôžu samé čeliť e, tým vážnym dopadom. Práve preto tu máme celý rad hostujúcich rečníkov. Tým najdôležitejším Najdôležitejšími hostiami sú spravodajcovia, ktorí majú na starosti jednotlivé témy, ktorí radi vystúpia a môžeme začať s analýzou e, balíčka o azyle a presídľovaní. A v rámci tohoto rámca vytvoríme a zdá priaznivé prostredie na to, aby sme dokázali potiahnuť ďalej dohody, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a zároveň, aby sa nám podarilo zlepšiť plynulý prechod a odovzdávanie užitočných informácií všetkým dotknutým stranám. Tak by sa nám malo podariť zvýšiť vzájomnú dôveru a to by malo pomôcť aj polskému predsedníctvu v rade, kde sme narazili na isté problémy, tak aby sa nám podarilo napredovať v rámci celého tohoto balíčka. Chcem teda ešte raz poďakovať pánovi ministrovi Millerovi za jeho osobné angažovanie, za jeho osobné odhodlanie a dávam mu teraz slovo, tak aby sme mohli pokračovať aj so zoznamom hostujúcich rečníkov, ako ich, ako ich očakáva aj program tejto pracovnej schôdze. Pán minister Miller, ktorý má na starosti oblasť vnútra a verejnej správy v Poľsku, ktorý je zástupcom poľského predsedníctva, tak ten vystúpi, aby mohol predstaviť, aká je súčasná situácia z pohľadu rady. Pán minister, máte slovo, nech sa páči. Vážení kolegovia. Dámy a páni. Dovolte mi, aby som začal tým, že by som vám chcel pripomenúť, čo sa stalo v júli tohto roku váš pán predseda výboru inicioval zmenu v nadväznosti na spoluprácu, pokiaľ išlo o spoločný balík týkajúci sa azylu. Keby to nebola vaša odvážna iniciatíva, pán predseda, tak si myslím, že by sme v súčasnosti boli asi v úplne inej etape našej práce a diskusí v súčasnosti, e, ktoré prebiehajú e, teraz. Polské predsedníctvo hľadá riešenie riešenie ťažké. Eh, problému, pretože naozaj si myslím, že by sme mali v podstate ďalej pokračovať eh, v našich názoroch a mali by sme vysvetľovať, prečo isté názory sú eh, takýmto spôsobom prezentované. Bola to vaša iniciatíva, pán predseda. Vy ste v podstate uh, hovorili o tom, že by sme nemali uh, zbyrokratizovať naše vzťahy a náš kontext, ale skôr, keď hovoríme o Európe a o našom priamom susedstve, mali by sme sa zameriavať na potreby bežných občanov a mali by sme sa zameriavať na priame kontakty a podobne a to by v podstate mohlo zlepšiť situáciu. Vďaka vašej iniciatíve, vďaka e, snahe zmeniť formu našej práce by som sa vám e, chcel e, veľmi za toto poďakovať. A pokiaľ ide o tento azylový balíček pre nás, pre polské predsedníctvo, tento balíček predstavuje naozaj tú vrcholovú prioritu. Sme presvedčení, že v druhej polovičke roku 2011 eh, toto bude naozaj balík obrovskej dôležitosti, nielen z hľadiska humanného prístupu, ale aj kvôli istým zmenám a eh, pohybom, ktoré prebiehajú v niektorých členských štátoch. My pravdepodobne nebudeme schopní počas nášho predsedníctva ukončiť prácu na tomto balíku, ale sme si samozrejme vedomí toho, že koniec roku 2012, ktorý bol stanovený ako za dátum ukončenia, e, naozaj pre nás predstavuje veľkú výzvu a takisto predstavuje veľkú výzvu pre ďalšie krajiny, ktoré budú predsedníckými krajinami v budúcom roku. Na to, aby sme splnili te, túto lehotu, potrebujeme politickú vôľu, pretože beď bez veľmi e, silnej politickej angažovanosti a vôle nejaká práca e, odborných výborov, expertných e, skupín a tak ďalej nebude postačovať. Predovšetkým, čo potrebujeme? Potrebujeme dosiahnuť istý kompromis medzi členskými štátmi a tento kompromis nebude ľahké dosiahnuť. A prečo? pretože zdieľanie takéhoto bremena nie je rovnako rozložené na jednotlivé krajiny. <clears throat> Pretože tá prvá krajina, kde vlastne e, občan tretej krajiny <clears throat> predloží e, takúto žiadosť, tá krajina nesie ďaleko väčšie bremeno ako ostatné krajiny. Ale samozrejme, že s tým je spojený aj iný problém, prirodzene, že žiadateľ o azyl sa nepozerá na všetky členské štáty rovnakým okom, pretože e, takíto žiadatelia o azyl obyčajne upriamujú svoju pozornosť na veľmi konkrétny členský štát. A tým pádom vlastne tie bremená, s ktorými budeme mať dočinenia, nebudú rozložené rovnakým spôsobom. Po troch mesiacoch e, práce, ktorá už ubehla, musím povedať, že sme naozaj extrémne e, konštruktívne spolupracovali a ako to v súčasnosti vlastne vyzerá, aký je súčasný stav našich rokovaní? Tie právne akty, ktoré e, vlastne stoja už pred prijatím, Um, to sú veci, ktoré samozrejme ešte uh, stále majú byť odsúhlasené parlamentom a zatiaľ to uh, zastalo na tzv. korelačných tabulkách. Rada prijala svoje stanovisko na poslednom zasadnutí, pokiaľ ide o, sprievodné dokumenty. A pokiaľ ide o druhú smernicu, tzv. smernicu o príjmaní, predsedníctvo ukončilo prvé čítanie v pracovných skupinách, takisto navrhlo prvý kompromisný návrh, ktorý bol zatiaľ veľmi dobre prijatý väčšinou členských štátov. A teraz v podstate máme pred sebou ďalšiu intenzívnu prácu na znení tohto právneho aktu. Pokiaľ ide o nariadenie o Eurodaku, nie veľmi veľa vecí sa zmenilo. Čakáme na komisiu, eh, pretože by nám teraz na jeseň tohto roku mala predložiť nový návrh znenia nariadenia o Eurodaku. Čo sa zdá byť, zdá byť najkomplikovanejším je prijatie eh, tohto nariadenia v nadväznosti na tzv. mimoriadný mechanizmus. 22. septembra väčšina krajín rady namietala proti prijatiu takéhoto možného mimoriadného mechanizmu, čím by sa vlastne odložil presun takejto osoby v rámci dublinskej štruktúry, ale členovia rady súhlasili s tým, že budú ďalej pracovať v oblasti systému rýchleho varovania, pretože takýto systém by mal v podstate zahrňovať aj mechanizmus azylového hodnotenia. Členské štáty e, vznesli námietky voči tomuto návrhu. Členské štáty požiadali predsedníctvo o to, aby dostali ďalšie detailné informácie, pokiaľ ide o tento mechanizmus, e, ktorý eh, by mal vlastne eh, predstavovať eh, takúto prekažku v nadväznosti na našu prácu. Pokiaľ ide o procesnú smernicu, vykonávaciu smernicu Tam v podstate už prvé čítanie prebehlo. Počas zasadnutia 5. oktobra bola prezentovaný prvý návrh e, kompromisného e, znenia. Podarilo sa nám identifikovať tie kľúčové aspekty, ktoré budú veľmi zaujímať predsedníctvo v nadväznosti na ďalšie rozpracovávanie nových e, verzií tohto kompromisného návrhu. Takisto sme urobili isté kroky ktoré sú zamerané na streamlining takéhoto postupu vypracovania celého balíku. A teraz hovorím o kontaktnej skupine, ktorá funguje medzi komisiou, radou a parlamentom, tak ako to v podstate už naznačil pán predseda. A myslím si, že tri zasadnutia, ktoré sme zatiaľ mali, viedli k zmene atmosféry a podarilo sa nám naozaj eh, vytvoriť eh, dobrú vôľu a vďaka tejto dobrej vôle naozaj sa nám, myslím si, podarí nájsť kompromisné riešenie. Chcel by som sa poďakovať eh, vám, eh, kolegom z výboru LIBE, za tento konštruktívny prístup, pokiaľ ide o tento kompromis. Ak sa nám podarí demonstrovať a naozaj eh, všetko dosiahnuť, pokiaľ ide o túto prácu do konca decembra, tak potom budem naozaj v takom postavení, že bude môcť vyhlásiť, že pravdepodobne celý balík bude do konca roku 2012 prijatý. Dámy a páni, dovolte mi, aby som sa vám poďakoval ešte raz za to, že skutočne s nám pomáhate nájsť riešenie. Takže dá sa povedať, že v podstate je tu veľmi silná angažovanosť a veľmi silne sa snažíme o to, aby celý tento balík bol naozaj prijatý do konca roku 2012. A toto samozrejme sa bude týkať všetkých troch predsedníctiev, to znamená polského predsedníctva, potom prichádzajúceho dánskeho a cyperského predsedníctva. Je to naozaj veľmi povzbudzujúca perspektíva, keď vezmeme do úvahy všetky tie ťažkosti a komplikácie a všetky záležitosti, ktoré do toho vstupujú. Tie ťažkosti, um, na ktoré sa naráža v samotnej rade. Teraz uh, uh, dáme slovo pani Marie uh, Mesenias, ktorá je vlastne šéfkou úradu pani komisárky Malström. Pani Sesanies, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Som tu v zastúpení pani komisárky, ktorá sa chcela tohto veľmi dobre načasovaného vystúpenia zúčastniť. Rok 2012 sa približuje a chceme dosiahnuť eh, systém, e, ciele spoločného azylového systému. Nemôžeme vôbec strácať čas. Základom takéhoto spoločného systému sa musí vytvárať viaceré roky, ale národné rozdiely nám robia problémy. Ja dám len niekoľko príkladov. Minulý rok viacej ako 50 tisíc žiadateľov o azyl prišli do Francúzska rovnaký počet v Nemecku. Len 35 z nich sa dostalo do Estónska. Samozrejme, e, sú to rozdielne krajiny veľkosťou. V Holandsku došlo 44 nárastu takýchto udelení azylov. Zatiaľ čo v iných krajinách to bolo oveľa menej, takže boli veľké rozdiely v udelovaní azylu prišlo veľa utečencov z Čečenska, z Iraku a tak ďalej. A tie percentá udelenia azylu sú niekde 1,3 a v iných krajinách pre rovnakých žiadateľov je 85 až 90 miery udelenia azylu. To nám jasne ukazuje, aké sú rozdielne kritéria a mali by sa ale aplikovať rovnaké princípy a vychádzame zo ženevskej Ženevského dohovoru a teraz aj e, oslavujeme výročie založenia tohto dohovoru, takže mali by sme sa dohodnúť na týchto ambicioznych cieľoch a mať spoločné kritéria. Dnešné rozdiely znamenajú, že žiadatelia o azyl čelia akejsi lotérii a to v tom, že či si môžu vybrať, kde predložia svoje žiadosti a samozrejme idú do tých krajín, kde veria, že budú mať viacej úspechu. 90 žiadostí dostávajú práve takéto krajiny, ktoré udelujú viacej azylov. Máme 70 oficiálnych organizácií eh, v EÚ, ktoré by mohli lepšie fungovať. Musíme harmonizovať pravidla, musia byť jasnejšie a mali by sa aplikovať vo všetkých členských štátoch rovnakým spôsobom. Ale samozrejme pri rešpektovaní základných ľudských práv je dôležité, aby naša legislatíva uistila, že žiadatelia azylu budú mať e, rovnaké možnosti všade, nezávisle od toho, kde svoju žiadosť podali a aby boli ochránené ich práva vyplývajúce z medzinárodných dohovorov. Aké sú naše návrhy? Musíme najprv vidieť, aké sú podmienky na prijatie žiadosti. Je tam manevrovací priestor pre interpretáciu členských štátov, takže súčasní žiadatelia nemajú taký štátny ekvivalenčný rámec, aby mohli vedieť, že všade budú prijatí rovnaký, rovnako. My chceme zabezpečiť, aby rovnaké podmienky dôstojné podmienky práce alebo prijatia, aby to všetko sa aplikovalo. Bolo by príliš finančne náročné, keby sme samozrejme chceli splniť všetky pravidlá a Európska komisia prijala túto kritiku a preto sme e, v júli tohto roku zrevidovali určité opatrenia a myslíme si, že túto e, verziu projektu sme zrevidovali správnym smerom a dali sme správny impuls Polské predsedníctvo tiež prispelo veľkým dielom k tejto práci, zaviazalo sa jasne dosiahnuť tieto záväzky. Rovnako chceme postupovať eh, v smernici o udelovaní azylu a pokiaľ ide o jej náklady, chceme také pravidlá, ktoré budú brať do úvahy aj finančné, aj ekonomické okolnosti, aby sa zabránilo zneužívaniu a aby všetci žiadatelia o azyl mali rovnaké možnosti vo všetkých krajinách a aby sme mohli rozvíjať ekvivalentnú jurisdikciu a právnu kompetenciu vo všetkých členských štátoch. Táto smernica je napojená na smernicu o, o odbornom uznávaní alebo uznávaní vzdelania. Aj to je veľmi dôležité. Je to vlastne súčasť jednoho veľkého balíčka. Rýchle schválenie by dalo určite významný podnet všetkým týmto rokovaniam. Tiež tu máme dublinské nariadenie. Všetci signatári vedia, že dublinský systém by mal byť jasným, pevným základom nášho azylového systému, ale nevždy sa nám to darí. Vieme, že dublinský systém Chceme, aby bol naďalej pevný a funkčný, ale bude fungovať len vtedy, ak bude vychádzať z princípov spravodlivosti a rovnoprávnosti. Európska komisia podporuje myšlienku polského predsedníctva, aby existoval taký kontrolný systém rýchleho včasného upozornenia pre dublinský systém, aby sa upozornilo na krízy alebo na omily v systéme, aby sme mohli aj predvídať eventuálne možné skraty v systéme, aby bola minimálna byrokratická záťaž, ale musíme sa uistiť, že nemôže takýto mechanizmus časného varovania existovať bez tých efektívnych opatrení a spolupráce. V našom azylovom balíčku vo všeobecnosti chceme zvýšiť úroveň ochrany, musia existovať minimálne normy samozrejme, a chceme zabraniť tomu, aby tieto normy, eh, aby sa neznižovala ich kvalita A samozrejme chceme zabrániť tomu, aby ten žiadateľ nebol vydaný na pospas osudu a nejakému šťastiu či náhode. náhode. Dnes budete spomínať také zložité témy ako zadržiavanie, preventívne opatrenia, žiadosti o azyl v prípade detí. My toto všetko chceme dotiahnuť v budúcom roku a preto očakávame, dámy a páni poslanci a páni ministri v rade sa dohodnú a že túto dohodu budeme môcť prijať v komisii. My sme samozrejme vždy k dispozícii k tomu, aby sme vám pomohli a aby sme vám poskytli aj takú pozitívnu, kreatívnu energiu. Ale spoločný azylový systém nemôže vychádzať len z legislatívnych nástrojov, ale potrebujeme aj praktickú spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi a na túto praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi tak existuje Európsky úrad pre pomoc azylantom, ktorá vznikla v júni, aj SVEČ, ktoré príjme také opatrenia, ako je Európske kurikulum, kde by bol dostatočný zdroj informácií o azylantoch a aby sme mohli efektívne vyhodnocovať tento systém, aby sme videli, kde si jeho omily alebo nedostatky a aby sme aj krajinám pôvodu mohli dávať adekvátne informácie o tom, akých azylentov tu máme. A tiež pomoc členským štátom, ktorí sú pod najväčším tlakom imigračným. Musíme samozrejme vychádzať eh, z európskej solidarity, solidarity medzi členskými štátmi a musíme vidieť, ako sa súčasné mechanizmy a nástroje aplikujú, aby sa aplikovali účinne a paralelne nastojíme na tom, že je potrebné, aby členské štáty, okrem toho, že budú solidárne, aby samozrejme dodržiavali svoj vnútorný poriadok, nemôžu žiadať solidaritu od ostatných a nebrať do úvahy e, svoje vlastné zákony. Legislatíva Nestačí len dobrá legislatíva, ale tá sa musí aj správne aplikovať v praxi, musí byť dobrý dozor a zároveň vzájomná spolupráca. Solidarita by nemala existovať nielen medzi členskými štátmi, ale mala by existovať aj solidarita k ostatným tretím krajinám a solidarita k tým najzraniteľnejším osobám, tým, ktorí sú v utečeneckých táboroch dlhé roky. Musíme samozrejme využívať aj medzinárodné programy. Európska komisia chce používať programy presidľovania ako jeden z pomocných programov pre azylantov. Máme aj spoločný program Európskej únie, ktorý bol spustený v roku 2009. Ale je škoda, že sme sa nedohodli na tomto životne dôležitom nástroji Žiadam a vyzývam členské štáty v rade, aby sa čo najskôr dohodli. Chceme vytvárať podnety pre členské štáty, aby sa aplikoval tento nástroj presídľovania a aby od roku 2014 mal dostatočný rozpočet eh, vďaka novému mechanizmu pridelovania fondov. V tomto programe máme jednotlivé oddelenia pre jednotlivé regióny. Vieme, že sú určité ťažkosti, ale chceme realizovať tie operácie presídľovania, pretože to pomôže tak eh, tým utečencom, ako aj tým komunitám alebo regiónom, ktoré príjmajú týchto utečencov a tiež to uľahčí prácu aj kompetentným orgánom. Napriek týmto regionálnym programom, ktoré vyzerajú alebo zdajú sa byť úspešné, tak existujú samozrejme určité prekážky na lokálnej úrovni, ktoré treba ešte prekonať. Hlavne pokiaľ ide o tranzitné záležitosti. Chceme podporovať takéto programy vo východnej Európe aj iných oblastiach. Rovnako chceme rozvíjať podobné programy v západnej Afrike, v Líbii, v Tunisku. A to čím skôr Potrebujeme tiež regionálny presídlovací program pre také krajiny ako je Kenia, Djibouti, teda pre túto časť Afriky. Komisia očakáva, že nový viacročný finančný rámec prideli viacej financovania takýmto regionálnym presidlovacím programom, alebo aby sme mohli vytvoriť nové iniciatívy. Záverom ešte nám veľa toho ostáva. Je to veľmi ťažká úloha, ale má veľký význam. Stojí za to, aby sme jej venovali čo najväčšiu energiu, aby sme jedného dňa sa mohli pozrieť dozadu a mohli by sme sa cítiť hrdí za to, čo sme urobili, že máme vysokokvalitnú legislatívu, ktorá má praktické opatrenia pre solidaritu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jasenius, ďakujem veľmi pekne za tento prehľad jednotlivých krokov, ktoré boli spravené zo strany komisie, tak aby e, si osvojila iniciatívu za účelom otvorenia priestoru pre spoločný európsky azylový systém a zároveň, aby pomohla Rade odblokovať tú najzložitejšiu tému, a konkrétne Eurodac a Dublin. Posúvame sa ďalej k jednotlivým rečníkom, hostujúcim. Ten jasov, o ktorom sa hovorilo viac ako raz, to je veľmi dôležitý európsky azylový úrad, úrad pre azyl, ktorý bol, e, ktorý bol umiestnený na Maltu. Zastupcovia tohoto úradu boli pozvaní na toto vypočutie. Pán Robert Visser, jeho výkonný riaditeľ, bol rovnako pozvaný, ale ospravedlnil sa, pretože má nejakú inú úradnú povinnosť v Spojených štátoch. Ale samozrejme Jaso bol pozvaný, aby sa zúčastnil tohoto vypočutia. Dáme teraz slovo pani Tine Aketoft, ktorá je členkou výboru pre azilantov, migrantov, utečencov a je to výbor Rady Európy, orgán, ktorý je veľmi vážne angažovaný v témach utečencov a chcem vám poďakovať už dopredu, ak nám pomôžete eh, ukončiť svoje vystúpenie na čas, pretože ďalšia časť tohoto vypočutia je nastavená na 10.00. Máme ešte stále pred sebou 10 minút a pani Karlik má ešte vystúpiť, takže ak by ste nám vedeli pomôcť s časom. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa, hoci by som rada tiež eh, Ehm, zobrala trochu vášho času, pretože by som chcela čo si povedať. Som veľmi vďačná v mene parlamentného zhromaždenia Rady Európy, že som bola pozvaná, e, pretože je to aj dôkaz toho, že veľmi intenzívne spolupracujeme. Takže sa mi nepodarí vystúpiť za 5 minút, hoci som e, veľmi demokratická zo svojej povahy. V každom prípade, potom ako sme si ako, ako človek počúva médiá, dá sa ľahko dovtipiť, že väčšina azylových e, žiadostí vyplýva e, z povstaní a zo zmien v Severnej Afrike a naráža na ne predovšetkým Južná Európa. Pravda je však taká, že počty utečencov zo Severnej Afriky na juh Európy boli pomerne obmedzené. Napriek tomu ale treba povedať, že niektoré regióny Európy narážajú na enormný tlak. a veľmi dôležité, aby sme mali veci v kontexte. Hoci je tu veľký počet azylových žiadostí, nie sú to žiadne záplavy utečencov. Azyl je téma, ktorá sa dotýka celej Európy. Všetci sme dotknutí či už sme členské štáty Európy alebo nie. Parlamentné zhromaždenie nedávno vyjadrilo svoje obavy spojené s nedostatkami a nedostatkom konzistentnosti medzi rozhodnutiami o udelovaní azyle, azylu v Európe počty sa výrazne menia medzi jednotlivými krajinami, ako sme si mohli vypočuť. V roku 2010 Malta, Lotyšsko a, a Holandsko mali mieru akceptácie 60, 50 až 44 ako v porovnaní e, Írsko zamietlo 98,5 celkých, celkového počtu žiadostí o azyl a Grécko zamietlo 97 Azylové centra sú častokrát azylové procedúry sú inkonzistentné aj v rámci krajiny, nielen medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie a Rady Európy. Maria Senius hovorila o lotérii ktorú bohužiaľ všetci poznáme. I pravda je taká, že rôzne členské štáty príjmajú rôznych utečencov z rôznych krajín a ich miera potreby ochrany je odlišná. Ak sa aj pozeráme na tie isté skupiny medzi jednotlivými krajinami, tak tie rozdiely môžu byť veľmi podstatné. Štatistiky UNHCR ukazujú, že Taliansko poskytlo um, e, azyl 95% Somálcom a Španielsko len 7%. Somalcov a Grécko ani jednému. Napríklad aj Iračania, 79% vo Fínsku bolo akceptovaných, Veľká Británia akceptovala len 21%. Máme tu obrovské rozdiely. Rovnako je dôležité, aby sme vyvinuli väčšie úsilie tak, aby sme zlepšili túto situáciu. Výzvou ale je, aby sme identifikovali tie správne opatrenia, ktoré treba prijať a aby sme si ich osvojili. Rád by som si využila túto príležitosť aby som počerkla dve témy, ktoré znepokojovali a zhromaždenie v nedávnej práci. Predovšetkým je to situácia žien a zároveň je to situácia rómskych utečencov. Čo sa týka žien, v uznesení o rodovom aspekte azylu parlamentné zhromaždenie odporúča, aby členské štáty Rady Európy boli veľmi citlivé voči rodovo podmieneným žiadostiam o azyl. Ženy žiadajú azyl z tých istých dôvodov ako muži, ale okrem toho ženy sú ešte obeťami perzekúcie z dôvodov, ktoré sú špecifické z toho hľadiska, že sú ženy. Hoci dôvod pre prenasledovanie môže byť rovnaký ako v prípade mužov, môže sa prejavovať odlišnými spôsobmi, ak ide o ženu. Rodový rozmer veľmi jednoznačne e, nie je dostatočne braný do úvahy, keď sa posilujú azylové žiadosti. A to by som rada počiarkla, aby sme to mysleli počas celého dnešného dňa pri našich diskusiách. Čo sa týka Rómov, vo svojom uznesení o rómskych uchádzačov o azyl v Európe parlamentné zhromaždenie počiarklo, že ak pochádzate z členského štátu v rámci Európskej únie, jednoducho nemôžete žiadať azyl v rámci Európskej únie. Prenasledovaní Rómovia, ktorí žijú v rámci Európskej únie, museli utiecť do Kanady, kde boli uznaní ako útečenci a dostali medzinárodnú ochranu. Parlamentné zhromaždenie vyzvalo Európsku úniu, aby opätovne zvážilo svoju, svoje pravidlá o azile v tomto aspekte. Zároveň nezabúdajme aj na ciele spravodlivejšieho rozdeľovania zodpovednosti v témach azylu, treba si uvedomiť, že táto téma je ešte stále veľmi ďaleko od toho, aby sme ju mohli považovať za splnenú. Dublinský systém vytvára neadekvátne bremeno na krajiny, ktoré majú vonkajšie hranice Európskej únie. V nedávnom uznesení o utečencoch a azilantoch a zdieľaní zodpovednosti v Európe parlamentné zhromaždenie povedalo, nám zdôraznilo, že efektívna ochrana uchádzačov o azyl a utečencov v rámci celého sveta nemôže byť dosiahnutá bez toho, aby jednotlivé krajiny zdieľali svoju mieru zodpovednosti. Ako jedno z opatrení, ktoré nám pomôžu dosiahnuť tento cieľ, parlamentné zhromaždenie vyzvalo všetky členské štáty Rady Európy, aby sa plne zapojili do programu UNHCR na presídlenie utečencov a zároveň, aby akceptovali relokáciu v rámci Európy zo krajín, ktoré e, znášajú enormné bremeno a to ešte skôr, ako bude ukončený celý proces azylového balíčka. Vážený e, minister, pán minister, vážený pán predseda, aby som dostala k jadru našej diskusie počas dnešného dňa Zavedenie spoločného azylového systému na európskej úrovni nám dáva možnosť urobiť výrazné napredovanie, tak aby sme zlepšili kvalitu a konzistentnosť azylových rozhodnutí, a to nielen v rámci Európskej únie, ale aj v 20 ďalších členských štátoch, ktoré sú členmi Rady Európy. Rada Európy môže a mala by napomáhať pri tejto misii. Rada Európy má naozaj veľmi obsiahlý, obsiahlu sadu pravidel, ktoré hovoria o azile, ktoré zavezujú všetky členské štáty Európskej únie. To nezahrňa len Európsky dohovor o ľudských právach, ale napríklad aj Európsku chartu a celý rad rôznych odporúčaní výboru ministrov a parlamentného zhromaždenia. Okrem toho tu máme aj výkonnostný systém, ktorý identifikuje nedostatky, ktorý zachádza nad rámec judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Zahrňa to napríklad aj monitoringové mechanizmy v rámci parlamentného zhromaždenia monitoring zo, stranu, zo strany výboru pre dohľad nad väznicami a ďalej pre, e, pre výboru na prevenciu mučenia, výboru pre ochranu ľudských práv, výboru pre práva žien. Okrem toho dohovor e, sa zaoberá aj e, bojom proti násiliu na ženách a rodovému násiliu násiliu a to sa týka ochrane, ochrane na základe rodových aspektov. Vytvára veľmi silný nezávislý mechanizmus pre implementáciu na národnej úrovni. Veľmi silne eh, argumentujem alebo žiadame, aby Európska únia využila tieto mechanizmy a aby spolupracovala s Radou Európy tak, aby sme našli efektívne riešenia. Rada Európy bude tiež pripravovať aj minimálne pravidlá pre, e, pre zachytávanie a zadržiavanie azylantov a migrantov. Tie sa týkajú špecifických procedurálnych pravidiel, garanti, garancií, štandardov pre základné podmienky a zároveň aj kritérií pre zadržanie. Okrem toho koordinačná práca, ktorá bola vykonaná komisiou v svetle spoločného azylového systému, je potrebná. Aby som to uzavrela, spoločný európsky azylový systém bude mať svoje dopady nad rámec 27 členských štátov Európskej únie a dotkne sa všetkých 47 členských štátov Rady Európy. Spravodlivejší a efektívnejší systém bude v záujme nás všetkých. Spoločný európsky azylový systém nám dáva možnosť vysporiadať sa s mnohými e, inherentnými problémami v súčasnom azylovom systéme Európy a to, dámy a páni, je rozhodne príležitosť, ktorú si nemôžeme nechať uísť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Aketoft. Ďakujem. A, a môžeme teraz prejsť ehm, od Rady Európy, ktorá ukazuje veľmi silné angažovanie sa v tejto téme vo všetkých týchto témach, ktoré sa týkajú migrácie a utečencov. Vypočujeme si teraz e, E, zástupcu Vysokého komisára OSN pre utečencov, jeho zástupcu pre Európu, pani Madeleine Garlick, ktorá je šéfkou jednotku, jednotky pre politickú, a, a politickú podporu pre Vysokého komisára pre utečencov pre Európu. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. <clears throat> Chcela by som sa vám poďakovať v mene UNHCR vám, Európskemu parlamentu, ktorý e, poriada túto e, vypočutie v nadväznosti na azyl, pretože prichádza to naozaj včas. Ide o praktickú spoluprácu v oblasti azylovej a samozrejme je potrebné diskutovať o istých záležitostiach týkajúcich sa aký. Takisto by som sa chcela poďakovať e, pánovi ministrovi Millerovi za jeho vodcovskú úlohu, pokiaľ ide o polské predsedníctvo a Polsko samozrejme Ehm, začalo s touto intenzívnou agendou, eh, intenzívne rokovať, pokiaľ ide o túto agendu a samozrejme prebehali veľmi mnohé diskusie v väznosti na eh, pracovné skupiny. Veľmi si ceníme eh, túto úroveň pozornosti a prioritu, ktorá sa vlastne v tomto čase pripisuje azylovým nástrojom. Sme presvedčení, že takéto úsilie je nevyhnutné na to, aby sme naozaj um, dosiahli istý pokrok, pokiaľ ide o tieto veľmi sporné otázky, ktoré v súčasnosti stoja pred nami. Vítame samozrejme aj pani Jean Lambert a ostatné iných spolupracovníkov. Sme veľmi radi, že sú tu a v podstate nám ide o práva, ktoré by sa mali udelovať patričným príjimateľom a pokiaľ ide o e, smernicu týkajúcu sa azylových postupov, UNHCR víta správu pani Guillaume ako vynikajúci základ e, našich diskusí. Niektoré členské štáty vyjadrili obavy e, začiatkom tohto roka o tom, že či komisia, um, komisiou prepracovaný text návrhu, ak bude prijatý, im umožní pokračovať uh, v prevádzkovaní takýchto azylových systémov, ktoré sú efektívne a môžu zabraňovať zneužívaniu um, uh, pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí naozaj nepotrebujú nejakú ochranu. UNHCR dúfa, že vďaka týmto rokovaniam, ktoré prebehli v súčasnosti e, v súvislosti s prepracovaným znením návrhu, že toto umožní v podstate Rade a Európskom parlamentu, aby dosiahli kompromis. V rozsiahlom výskume, ktorý by bol publikovaný v marci 2010, UNHCR zdokumentovalo celý rad rôznych obav nadväznosti na praktickú implementáciu súčasnej smernice o azylových postupoch vrátanie mimoriadne široko používaných tzv. zrýchlených postupov. Pritom ochranné opatrenia v podstate boli tým pádom vlastne e, z, ďaleko menšie a tak ďalej. A samozrejme, že e, častokrát v podstate e, takýto žiadatelia o azyl nedostávajú ani odbornú prípravu, ktorú potrebujú. Častokrát ich práva v podstate nie, nie sú dodržiavané a e, takisto e, účinné opravné prostriedky v praxi sa častokrát e, odstraňujú ešte predtým, vlastne ako súd si môže vlastne e, vypočuť ich odvolanie. My sme presvedčení, že e, pokiaľ ide o túto smernicu, je potrebné naozaj urobiť veľmi veľa zmien a nie je nevyhnutné, že by to v podstate viedlo e, k zvýšeným nákladom, ale musíme samozrejme zabezpečiť, aby azylový postup bol korektný a naozaj patrične opodstatnený a práve preto by to malo byť veľmi flexibilné zo všetkých strán. Pokiaľ ide o smernicu týkajúcu sa podmienok prijatia, sme presvedčení, že mnohé štáty v podstate <clears throat> vyjadrili obavy hlavne v nadväznosti na to, že by sa tým zvýšili náklady. Samozrejme, že ten e, text sa podstatne zmenil a sme presvedčení, že aj tu by sme mali mať istý priestor v nadväznosti na kompromis. Pre UNHCR sú Existujú isté problematické kľúčové aspekty <clears throat> v existujúcom texte smernice o príjmaní a to si skutočne vyžaduje e, okamžité pozmenenie a preto e, by to malo byť nové prepracované znenie, ktoré by toto mohlo vyriešiť. E, UNHCR e, nemôže akceptovať to, že v Európskej únii dnes je ďaleko menej ochranných opatrení v nadväznosti na zachytávanie takýchto ľudí, ktorí môžu byť utečenci, ale <clears throat> že takéto v podstate pravidla platia aj v nadväznosti na zadržiavanie usvedčených, respektíve podozrivých e, páchateľov trestnej činnosti, tzv. neregulérnych e, migrantov a zamietnutých žiadateľov o azyl ktoré vlastne nemajú nejaké právo zostávať na území EÚ. UNHCR takisto v podstate e, zistilo, že majú, máme značné problémy e, so súčasným dublinským e, systémom. Sme presvedčení, že keby sa prepracovalo znenie tohto nariadenia Dublin 2, že by to naozaj zlepšilo situáciu. Kritéria by sa mohli patrične dopracovať a samozrejme že aj e, ten rozsah tých ľudí, ktorí spadajú vlastne pod e, toto nariadenie, e, by sa trošičku zmenil. UNHCR naozaj nechce presunúť bremeno na konkrétny nejaký členský štát, ale každopádne sme presvedčení, že je potrebné férovým spôsobom preskúmať dôvody takéto žiadosti a toto by vlastne zlepšilo uh, a samotné nariadenie. Pokiaľ ide o UNHCR, Samozrejme, že sa snažíme zlepšiť e, tento systém a práve preto veľmi úzko spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť istý kompromis v nadväznosti na súčasný návrh. Pokiaľ ide o solidaritu, o ktorej dnes hovorili mnohí rečníci, e, sme si veľmi dobre vedomi, eh, že eh, samotná zmluva o fungovaní Európskej únie eh, isté e, základné zásady zaviedla. Ide tu vlastne o zásadu solidarity a e, spravodlivého zdieľania zodpovednosti. ONACR silne podporuje tento cieľ prostredníctvom konkrétnych programov a projektov, ktoré sa implementujú e, v členských štátoch v posledných rokoch a v spolupráci s patričnými aktérmi v Grécku, napríklad, ktoré momentálne čeli veľmi ťažkým výzvam hlavne pokiaľ ide o e, ich azylový postup. UNHCR poskytuje personál a e, naozaj sa snažíme povzbudzovať členské štáty a inštitúcie e, k tomu, aby Grécku pomáhali, aby naozaj tento azylový systém mohol fungovať férovým spôsobom. Takisto UNHCR podporuje program presúvania relokácie. relokácie Pracovali sme e, s rôznymi štátmi v celej Európskej únii e, počas posledných rokov v nadväznosti na isté iniciatívy týkajúce sa rôznych aspektov e, azylových systémov. Nedávno sme dopracovali tzv. projekt ďalšieho rozvoja azylovej kvality Snažíme sa budovať kapacitu a expertizne znalosti takýchto orgánov, ktoré sú zapojené do azylového konania, zabezpečovať e, účinné a udržateľné fungovanie a systémov zabezpečovania kvality. Tieto um, aktivity, ktoré um, boli jednoznačne vítané zo strany účast, zúčastnených štátov, vlastne poskytujú praktické nástroje a spôsob, ako pokračovať v tejto uh, naozaj kvalitnej agende. Samozrejme, že UNHCR uh, chce pokračovať a investovať, uh, prispievať do takejto práci a, a práve preto v podstate uh, sme zapracovali EASO e, ako prioritu v nadväznosti do pracovného programu na rok 2012 a naozaj e, dúfame, e, že tento Európsky úrad na podporu azylu dostane patričnú finančnú podporu, ktorú potrebuje na to, aby mohol dosávať pozitívne výsledky v budúcich rokoch. Pokiaľ ide o solidaritu s ostatnými krajinami, častokrát e, si uvedomujeme, že mnohí títo utečenci sa odrazu nájdu v krajinách, ktoré skutočne sú najmenej vybavené na to, aby ich prijímali. Často sú to krajiny, ktoré sami prechádzali rôznymi konfliktmi, eh, hladom, chudobou a tak ďalej. A častokrát eh, vlastne sú hostiteľmi eh, utečencov, ktorých počet je exponenčne ďaleko väčší, ako je počet všetkých tých, ktoré kolektívne vlastne príjma Európska únia. Práve preto je solidarita s e, týmito tretími krajinami nielen morálnym um, imperatívom pre všetkých tých, ktorí podporujú medzinárodný uh, systém ochrany, ale je to aj v záujme Európskej únie. Uh, Nedávno v podstate sa to jasne ukázalo na prípade somalských utečencov. V mnohých členských štátoch somalčania predstavujú veľmi značnú časť žiadateľov o azyl, ale ich eh, počet je naozaj minimálny v porovnaní s tým, <clears throat> koľko ich je v susedných eh, krajinách Somálska. V roku 2011 do dnešného dňa asi 184 tisíc Somálčanov prišlo a žiadali eh, utečenecký e, štatút v Etiópii, v Kenii a v Džibuti. Z týchto viac ako 46 tisíc ľudí prišlo v prvých troch týždňoch júla. A samozrejme, e, že e, v dnes sú to ľudia, ktorí potrebujú naozaj lekárskú starostlivosť, potrebujú dobrú výživu a tak ďalej. UNHCR si uvedomuje, že je veľmi veľa utečencov eh, medzi eh, touto skupinou utečencov, ktorí naozaj sú vystavení eh, stíhaniu a ich život je ohrožený, ohrozený a jedinú šancu, ktorú majú, je presídliť sa. A práve preto um, si uvedomujeme, že ten počet Somálčanov v EÚ, ktorí požiadali o, o azyl, je veľmi malý. Ďalšou e, ilustráciou e, takýchto problémov e, sú problémy tretich krajín a regiónov v Severnej Afrike. Takisto veľmi dobre vieme, že tie zmeny, ktoré viedli k takýmto pohybom obyvateľstva, majú potenciál naozaj priniesť e, veľmi dôležité dlhodobé zlepšenie v týchto krajinách a e, pre životy týchto občanov. E, dva, dve z týchto krajín, Egypt a Tunisko, sa bránili príchodu utečencov z Líbie počas tých mesiacov, keď vlastne pretrvával tento konflikt, hlavne začiatkom roku 2011 ale prijali e, milión ľudí, ktorí boli takto e, presunutí. Väčšina z nich v podstate nemohla odísť do nejakých iných krajín. A do 30. septembra to bolo len 2600 e, takýchto utečencov, 1738 z Tuniska a 862 z Egypta, ktoré Ehm, vlastne sa dostali do krajín, ktoré sú krajinami ich presídlenia. 679 ľudí z nich bolo akceptovaných väčšinou e, zo strany USA, Norska a Švedska. UNHCR ešte stále potrebuje asi 5000 miest pre takéto osoby zo Severnej Afriky. Takéto presídlenie samozrejme e, by malo byť posilnené aj jasnejšou politickou a finančnou podporou na, podporou na úrovni EÚ. E, konkrétnym spôsobom, ako by mohlo EÚ e, demonstrovať svoju angažovanosť v nadväznosti na presídlovanie, by bolo práve prijímaním navrhovaného programu presídlenia e, ktorý by mal byť spoločným programom EÚ. UNHCR víta to, že sa táto špecifické zasadnutie bude dnes popoludní e, venovať práve tejto téme. Sme presvedčení, že všetci aktéry, ktorí sú zapojení do tohto, nájdu spôsob, ako nájsť e, naozaj fungujúci kompromis e, v najbližšej budúcnosti. Veľmi pekne ďakujeme parlamentu za usporiadanie tohto stretnutia a tešíme sa na diskusiu. Ďakujem pani Garliga a ďakujem všetkým účastníkom prvej časti vypočutia, ktorá sa týkala azylových záležitostí. Na základe našich postupov parlamentného výboru bohužiaľ máme už časový sklos, všetci sme aj prepracovaní, naše programy sú naozaj veľmi nabité, možno až príliš nabité a preto navrhujem, aby sme diskusiu, s ktorou počítame, Poprosím naozaj veľmi stručnú diskusiu. Sam dám vám samozrejme slovo, pán Busutil, vidím vás. Ale len jednu jedinú otázku, aby sme mohli pokračovať ďalej, pretože máme ešte celý deň pred sebou a máme viacero panelov aj panelistov. Čo skoro tu bude aj Jean Lambert, ktorá bude predsedať Ďalšie kolo potom príde Cecilia Wikström, príde aj Sylvie Guillaume ako ďalšia predsadajúca v tej štvrtej časti. Piatú časť bude viesť Monika Luisa Makovej, potom pán Masip Hidalgo a poslednú Rui Tavareš. Každý z týchto kolegov povedie jeden ten panel A ja by som navrhol, aby sme tie otázky, ktoré sa nám teraz tlačia na ústa, aby, aby boli veľmi stručné. Pán Busutil, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami a ďakujem za tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Za posledné mesiace sa stále jasnejšie ukazuje, že bez efektívneho mechanizmu solidarity nebudeme schopní dosiahnuť účinného eh, azylového balíčka. Európska komisia samozrejme vyvíja úsilie už v roku 2008. Na konci roka sa snažili eh, reformovať Dublinský dohovor. Aj parlament zareagoval promptne a poukázali sme na to, že práve tá otázka solidarity je veľmi dôležitá. Stále to opakujeme, ale rada sa nepohla vpred a tiež je škoda, že Európska komisia prišla s tým e, oznámením až tak neskoro. Komisia čakala až do konca tohto roka keby boli prišli s týmto oznámením skôr, tak sme túto diskusiu viesť tiež skôr a postúpiť skôr, ale som veľmi rád, že polské predsedníctvo sa chce angažovať veľmi rozhodne a chce to posunúť vpred. Takže musíme byť optimistami. A prečo hovoríme o solidarite? Je tu veľa dôvodov. Predrečníci to povedali. Článok 70 zmluvy sme vlastne viazaní týmto dohovorom, aby všetko, čo robíme, aby sa zakladalo na spoločnej zodpovednosti a solidarite, aby som mohol vymenovávať aj ďalšie dôvody, ale budem stručný. Len niekoľko pripomienok, ktoré so solidaritou súvisia. Poprvé, malo by to byť súčasťou mm, Dublinského dohovoru, alebo by to malo byť mimo. Nemali by sme sa na to pozerať ako na nejakú náboženskú formulku, či áno alebo nie. Ide o to, že nie ide o to ani, či to bude v Dubline alebo nie, ale ide skôr o to, že súčasný Dublin je svojou podstatou nespravodlivý, pretože akúkoľvek zodpovednosť prenáša na e, bedra e, toho hraničného štátu, a to aj v prípadoch, kedy veľmi jasne, tí, ktorí prídu do tohto štátu, tak chcú pokračovať ďalej do nejakej svojej celovej krajiny, ktorú si vybrali ďalej. Mal by tam byť prvek dobrovoľný alebo povinný. To je otázka v tej solidarite. Ja by som dával prednosť tomu povinnému prístupu, ale tiež musím povedať, na tom nezáleží, na čom záleží, aby to naozaj fungovalo a komisia sa snažila takýto pilotný projekt zaviesť na Malte, teda v mojej krajine, ale bohužiaľ tento projekt nefungoval. Len jeden konkrétny príklad. Krajiny EÚ z tých 1500 ľudí, čo prišlo na Maltu, tak boli presídlení len asi 300 z nich. A ostatné štáty, ktoré neboli viazané nejakou zodpovednosťou, tak prebrali nejakých tisíc ľudí a vlastne dostali sme sa do takej ťažkej situácie a tu súhlasím s pani Aseniovou, nemôžeme očakávať solidaritu, keď neexistuje tá zodpovednosť, tá povinná zodpovednosť a to sa týka všetkých členských štátov, e, vrátane štátov, aj na južných hraniciach, aj na iných. Aby sme tú zodpovednosť preukázali, tak v tom balíku musí byť zakotvená a solidarita aj vo vzťahu k tretím krajinám Tunisko nielenže prešlo veľmi ťažkou revolúciou, ale bola to aj veľmi problematická, nebolo to jednoduché a, a teraz sme videli, že miera zodpovednosti s tými ľuďmi ktorí sa presúvajú z Afriky do Európy a tak ďalej, tak Európa mlčí, členské štáty mlčia, sú tam davy ľudí a všetci ostatní mlčia, tak toto ďalej nemôže ísť. Dobre, pán Masip, veľmi stručne, ja podporujem slova predsedu a pani komisárky Malstrom, ktorá tu bola zastúpená. A vidím tiež, že polské predsedníctvo je veľmi angažované. Ja som sa s ním včera stretol, aby sme sa venovali práve týmto problémom, o ktorých hovorila aj predstaviteľka Aknur, volám sa Antonio Masip. Áno, je to tá správa, na ktorej som pracoval. Mali by sme využiť túto dobrú situáciu a dobrý prístup polského predsedníctva, aby sme čím skôr uzavreli tento bod a aby sme to nenechali na rok 2012. ACNUR je veľmi dobrý a dôležitý partner, aby hovoril s členmi rady, ktorí nechcú postupovať vpred a jasne e, môže využiť tie vzťahy medzi AKNURom a polským predsedníctvom a prístup a pomoc AKNURu je rozhodujúca. Polsko k tomu naozaj pristupuje veľmi dobre a my im za to naozaj ďakujeme. Dobre, hovorí pán predseda. A teraz by sme mali začať druhú časť, druhý panel. Mala by predsedať pani Žin Lambert, ale ešte by som sa rád spýtal, či pán minister by chcel niečo povedať. Do vypovedí e, pána e, Busutil. Dámy a páni, vážení kolegovia, rád by som reagoval na to, čo povedal pán Busutil. A treba povedať, že to sú naozaj veľmi relevantné poznámky. Rozhodne to nie je nejaká formalita čítame solidaritu dublinského mechanizmu alebo nie. To, čo je skutočne dôležité, to, čo je relevantné, to, čo je významným výstupom z diskusie, je doslovo v koncepte solidarity, in the concept of solidarity. A to tam trochu chýba. Uvedomujem si, že, že v súčasnosti žijeme vo veľmi ťažkých časoch z rozpočtového hľadiska. Máme tu mnoho ďalších problémov, na ktoré narážame. Nie je to len solidarita, ktorú musíme riešiť a musíme sa uistiť, že, sa naozaj, že naozaj vieme, s čím sa chceme vysporiadať. Ak stratíme, ak stratíme z dohľadu na tento základný princíp, ak eh, stratíme z nášho, z nášho dohľadu ten dôležitý princíp, ktorý je tak veľmi, tak veľmi vážny alebo tak veľmi kľúčový najmä pre tie krajiny, ktoré sú vystavené väčšiemu bremenu, tak eh, práve preto hm, si nemôžeme dovoliť nechať újsť túto príležitosť. Musíme zabezpečiť, aby sme ho teraz zaviedli do spoločnej legislatívy, pretože v budúcnosti to už nemusí ísť. Zoberme si príklad Malty. Američania majú rozhodne eh, posledné slovo, ty nám dokazujú, že citlivosť je, Malte nám dokazujú, že citlivosť je dôležitejšia než formality. Rozhodne dávam prednosť tomu, aby sme diskutovali o solidarite, ale to bude vyplývať z nášho vnútorného kompromisu medzi egoistickým prístupom a prístupom solidarity v rámci celej Európy. I was waiting for the finish of the <laughs> translation before Chcel som si vypočuť koniec tlmočenia, preto som chvíľu počkal, hovorí pán predseda. Skôr, než budem môcť uzavrieť túto časť, ten prvý panel, tak by som, budeme pokračovať ďalej. Pani predsedajúca Jean Lambert sa blíži. Ďakujem všetkým. Samozrejme všetci ostaňte, aby sme i hneď mohli pokračovať. Minister. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Minister, again, thank you. We'll be in touch.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 Right, ladies and gentlemen, if we... Dámy a páni, ak by sme mohli začať s ďalším panelom diskusným, ak by sme mali trvať na našom pôvodnom, pôvodnom pláne, tak máme len 20 minút na celú tú veľkú bohat, bohatosť a šírku ponuky tohoto panelu. Som Jean Lambert, som spravodajkyňou parlamentu v prípade smernice o kvalifikáciách, o ktorej budeme diskutovať v Štrasburgu budúci týždeň. Ešte stále nevieme presne, ako to dopadne. Máme tu stále problém s korlačnými tabulkami, ale to nás nemusí trápiť dnes ráno. V rámci tohoto panelu sa budeme pozerať najmä na, na príjimateľov medzinárodnej ochrany, toto sa týka predovšetkým zraniteľných osôb alebo teda zraniteľných a osôb a osôb s, s mimoriadnými potrebami, ako to vnímame, či tam sú nejaké rozdiely, ako sa vieme identifikovať, ako vieme identifikovať ľudí, ktorí povedzme boli E, boli, mali osobitné potreby alebo boli e, ex, vysoko exponovaní rizikám, či je to súčasť problému spoločnosti ako celku, alebo sa to môže týkať ich konkrétnej žiadosti o azyl. A vypočuli sme si už e, čosi aj o problémoch zraniteľnosti pri presídlovaní, ale viem, že o tomu sa budeme venovať ešte potom neskôr počas dňa v rámci ďalšieho panelu, takže nás čaká naozaj vynikajúci panel, sú to viacerí ľudí, kolegovia, ktorí sme už mohli v parlamente počuť. Máme medzi nimi pána Fareda de Brucher, vieme, že je koordinátorom akademické siete Odysseus, ďalšiu kolegyňu, ktorá je od, od generálneho komisára pre utečencov. Máme tu pána Čelvana, ktorý je zo Spojeného kráľovstva. Som rada, že vidím, že aj Spojené kráľovstvo robí čosi pozitívne v prípade týchto azylových e, záležitostí. On je expertom na tému LGBTI. A potom tu máme pána Žeroma Boela, ktorý je ktorý je členom Medzinárodnej rehabilitačnej rady pre obete mučenia. E, tak týmto vlastne chceme zabezpečiť potreby tých, ktorí boli postihnutí mučením, alebo e, to bola jedna z tých základných tém, na ktorú sme sa pozerali v rámci azylového balíčka. Bez akéhokoľvek ďalšieho predlžovania tohto úvodu dám slovo pánovi de Brucher, e, ktorý môže začať tento panel svojim úvodným vystúpením. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj Európskemu parlamentu za pozvanie. Vzhľadom na čas budem stručný a schematicky. Rád sa tak vyjadrujem, aby moje posolstvo prešlo jasne a dúfam, že nebudú s tým problémy. Mal by som hovoriť o zraniteľných osobách, ktoré majú špecifické potreby. Je to veľká výzva. Vieme, že veľmi často e, Musíme bojovať proti zneužívaniu azylových postupov. Vieme veľmi dobre, že sú osoby, ktoré sú zraniteľné, ktoré majú špecifické potreby a tieto potreby nie často sú pokryté. Musíme bojovať proti zneužívaniu, proti chybám v systéme a chceme čím najlepšie prijímať tieto zraniteľné osoby a chceme pokrývať ich špecifické potreby. 5 bodov súčasná situácia v legislatíve s prvou generáciou smernice. Máme jedno ustanovenie v smernici o podmienkach príjmu, je to článok 17 a tento ostal len na papieri a vôbec sa neaplikoval, pretože veľmi často sa interpretoval v členských štátoch s takou nedobrou vôľou Možno ustanovenie nie je veľmi explicitne jasné, ale keď sa aplikuje v praxi, e, v členských štátoch bohužiaľ nebol dostatočne správne aplikovaný. Pokiaľ ide o druhú generáciu noriem, tie návrhy Európskej komisie v smernici, to prvé aj druhé prepracovanie pre podmienky príjmu a postupy E, sme si to v rámci Odisea zanalizovali a pozitívne sme vyhodnotili nové ustanovenia, ktoré sú v nariadení a v návrhu z júna 2011. Samozrejme nemôžeme, alebo často sa kritizuje e, prepracovanie, že sa robí krok dozadu, ale my si myslíme práve naopak, že toto prepracovanie bolo pokrokom vpred a hlavne pokiaľ ide o zraniteľné osoby. Základné tri body v úvode. Poprvé definícia, dva nosti a horizontality smernice a tretí bod otázka identifikácie zainteresovaných osôb. Poprvé definícia. Hovoríme o zraniteľných osobách, ktoré majú špecifické potreby. Nájdete to aj v titule nášho vypočutia. Často sa stalo, že rôzne inštitúcie, ktorých sa týkajú tieto texty, tak e, tieto dva pojmy nejakým spôsobom miešali, teda tie, ktoré sú zraniteľné a tie, ktoré majú špecifické potreby a mnohí to miešali, či ide o jedny a tie isté osoby. Ale keď nezadefinujeme jasne, o kom hovoríme, tak máme potom problémy. Definícia bola technický problém, ale hneď na úvod to bol veľmi rozhodujúci bod. Dnes sme už zaznamenali pokrok a Kľúčový bod je, že to, čo je rozhodujúce, tá zraniteľnosť a keď sme zraniteľní, a keď sme zraniteľní, tak máme tie špecifické potreby, tak tam je ten vzťah e, kauzálny. Samozrejme, definíciou sme všetko nevyriešili, ešte ostávajú ďalšie problémy v koncepte, v pojmoch, hlavne pokiaľ ide v ustanovenia toho druhého prepracovania, ktoré nie vždy sú jasné. Ale tam, kde je naozaj problém podľa nás, keď niektoré ustanovenia uvažujú o určitých automatizmoch, keď niekoho budeme považovať niekoho ako zraniteľného a myslíme si, že automaticky majú špecifické potreby, napríklad staršie osoby, nie vždy e, teda sú zraniteľné, ale nevždy majú špecifické potreby, takže nemôžeme dedukovať automaticky, že niekto je zraniteľný a zároveň má špecifické potreby. A to všetko má potom samozrejme dopady aj na náklady. A teraz druhý bod, horizontalita, koherentnosť medzi jednotlivými textami, o ktorých inštitúcie diskutujú Hovoríme o štyroch textoch v zásade. Aj tu sme zaznamenali pokrok, ale aj tak pretrvávajú problémy. problémy. Bohužiaľ, v tej smernici o kvalifikácii e, tam sa dosiahla síce politická dohoda, ale ustanovenie, ktoré bolo schválené v článku 20, v skutočnosti opakuje tú chybu článku 17 prvej smernice o podmienkach príjmu. A bohužiaľ, eh, je to problém tejto smernice kvalifikácie a obávame sa, že dopadne tak ako ten článok 17 predchádzajúcej smernice, že sa teda nebude aplikovať. A čo je ešte znepokojivé, že ten pojem zraniteľnosti nie je začlenený v Dubline a keď si prezrieme celý Dublin, tak tam nie je tá zraniteľnosť. Je to škoda, e, že neexistuje koherentnosť v termínoch aj v tom dublinskom systéme. Po tretie, identifikácia. To je rozhodujúci prvok Nejde len o to, aby sme zadefinovali, ktoré sú zraniteľné osoby, ale potom ešte medzi žiadateľmi o azyl treba identifikovať tie osoby, ktoré majú špecifické potreby. To, na to potrebujeme špecifický postup či mechanizmus, ktorý sa musí vytvoriť a i hneď e, zbadáte, aké sú ťažkosti, aké by mohli byť dodatočné náklady, pre zavedenie ďalšej procedúry či postupu v postupe. Ale ak to chceme urobiť, tak je to absolútne nevyhnutné. Aj tu sme zaznamenali pokrok, hlavne v smernici podmienky príjmu, pretože explicitne sme v texte zakotvili povinnosti, ktoré boli v prvej smernici v článku 17 a ktoré členské štáty nechceli aplikovať. Takže aj tu sú pozitívne prvky a v tej smernici postupov aj tam sú pozitívne prvky a je to veľmi dôležité. Ak máte osobu, ktorá je traumatizovaná, ktorá bola obeťou mučenia, tak je samozrejme veľmi dobre možné, že nebude schopná koherentne odpovedať na otázky niekoho, kto s ňou vedie dialog a to je tiež dôležitý moment, ktorý treba brať do úvahy a myslím, aj tu sme zaznamenali pokrok, hoci ešte niektoré prvky by sa mali vylepšiť, hlavne v texte, aby sme zabránili dvojakej interpretácii ale zabudlo sa na jeden bod a to je tá otázka identifikácia v trvaní. Identifikovať zraniteľnú osobu, to je síce už samo o sebe ťažké a nebýva to vždy v tom momente, keď predloží žiadosť o azyl. Nebýva to ani počas prvého vypočutia kompetentným orgánom a myslíme si, že nič e, sa neurobilo preto, aby sme dali šancu identifikovať takéto osoby, ktoré sú v tej ťažkej situácii, ktoré sú zraniteľné a aby e, bolo možné ich takto zadefinovať aj po podaní žiadosti, aj po prvom vypočutí. Záverom ešte jeden bod a ten je dôležitý dnes do európskeho azylového práva zavádzame pojem zraniteľnosti. Je to veľmi zložitý právnický termín, a ktorý sa veľmi málo doteraz používal. Používal sa v sociálnom práve, dokonca v daňovom práve a je dôležité, aby európske inštitúcie, rada a parlament sa snažili viacej a lepšie pochopiť tento pojem zraniteľnosti. Nie je to jednoduché, nemáme ani zázračné riešenia pre definíciu, ale myslím si, že musíme vyvinúť úsilie aj v konceptuálnej úrovni. Je to citlivá otázka pretože definícia mechanizmus identifikácie prinesie náklady a vieme, že azylové postupy to sú veľmi citlivé otázky a súvisia aj s financiami. To, čo som teraz predniesol, je výsledkom práce, ktorú robím s pani Florence Dubo, ktorá tu dnes nemohla byť. Pracujeme na, eh, aj vďaka finančnej pomoci Európskeho fondu pre utečencov. Výsledkom tejto teoretickej aj praktickej práce budú rôzne štúdie v rôznych členských štátoch, budú publikované do konca roka. Trošku som urobil reklamu. A ak ste veľmi netrpezliví a nechcete čakať na publikáciu tejto knihy, tak v tejto správe, v tejto publikácii Odysseus už urobil pre váš výbor Libe koncom roka 2010 vypracoval správu a v tejto správe sa venuje práve tejto problematike definície zraniteľných osôb Samozrejme, keďže je to z roku 2010, nie je úplne aktualizovaný, ale v každom prípade tam už máte možnosť, ak nebudete môcť v noci spať, tak máte asi 500 strán, aby ste si ich mohli čítať a prečítať, aby ste vedeli, ako môžete vylepšiť budúci európsky spoločný azylový systém. Dúfam, že som bol dostatočne stručný a samozrejme rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Thank you very much indeed. Veľmi pekne. Nuž, pre tých z vás, ktorí oslavujete Vianoce, viete, čo si máte dať do zoznamu očakávaných darčekov. Ďalšia z tých štúdí, ktorá bola spomenutá, je k dispozícii zadarmo vonku, pred sálou. E, tí, ktorí ste už nevideli, rozhodne stojí za prečítanie. No a samozrejme, súčasť toho, čo sa dnes snažíme, je pozrieť sa na túto tému z pohľadu koherentnosti. To je niečo, e, čo je veľmi dôležité, aby sme vnímali aj to, čo sme robili v minulosti a možno to porovnávali so súčasnými potrebami Narazíme samozrejme na celý rad rôznych smerníc. Rada by som ale privítala nášho ďalšieho hostia. To pani Valentína Odat, ktorá sa špecializuje predovšetkým na otázku rodových tém. Valentín, všimnite si, že tu beží čas, hodiny, odpočítavajú vám tu eh, zvyšný čas prejavu a tým chceme pripomenúť rečníkom, že majú naozaj len zo pár minút. Valentín, nech sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Ja sústredím moju prezentáciu na skupinu žien a predovšetkým na ženy, ktoré e, svoje žiadosti o azyl odôvodňujú genderovou alebo rodovou, rodovým dôvodom. A budem vychádzať z praktických skúseností Pracujem pre úrad pre generálneho splnomocnica pre utečencov v Belgicku a som zodpovedná práve za to oddelenie udelovania azylov. Veľmi rýchlo vysvetlím, ako náš úrad postupuje, čo robí a potom dva konkrétne príklady aké sú špecifické potreby a potom opíšem, aké sú praktiky nášho úradu, ako postupujeme v udelovaní azylu. Máme veľmi pozitívne, veľmi výrečné príklady, ako riešime žiadosti tých eh, v prípade špecifických potrieb, ktoré sme identifikovali. Náš úrad. Budem používať skratku CGRA. Je to hlavná inštitúcia v Belgicku pre azylové žiadosti. V tomto úrade je koordinácia pre žiadateľov o azyl. Voláme, eh, je tam jedna bunka, ktorá sa venuje rodovým otázkám, voláme ju rodová bunka. Mám tam asi 11 kolegov a venujeme sa tomu, aby sme harmonizovali praktiky a postupy pre týchto žiadateľov a sledujeme to, aby sme vylepšili spôsob, ako kolegovia, je to dohromady 300 kolegov v našom úrade, ako teda riešia tie azylové postupy a žiadosti. Dva body. Potreba identifikácie, predrečník to už povedal, ja dám konkrétny príklad Nedávna skúsenosť v rámci našej práce v našom úrade máme pravidelný kontakt e, s rôznymi belgickými asociáciami a mali sme schôdzu s jednou asociáciou SOS Viol, ktorá sa venuje obetiam znásilnenia v Belgicku. Nejde o žiadosti o azyl, ale všeobecne o znásilnenia a keď sme diskutovali s jednou psychologičkou, tak sme si uvedomili a ona nám vysvetlila, že niektorí, niektoré pacientky alebo pacienti, ktorí boli e, teda obeťami znásilnenia, sú takí traumatizovaní, že tento dôvod ani vo svojej žiadosti o azyl neuvádzajú, pretože majú strach, že sa bude venovať znovu tejto otázke. A tieto osoby, hoci vedia, že by mohli byť uznané ako utečenci práve kvôli tomuto dôvodu, ale radšej to ako dôvod neuvádzajú. A táto situácia nám znovu pripomína to, aké je dôležité identifikovať tieto osoby. Sú to osoby, ktoré sú zraniteľné, veľmi zraniteľné, ktoré potrebujú ochranu, ale ktoré um, jednak možno preto, že my nie sme dostatočne pripravení, alebo možno preto, že že oni nie sú dostatočne informovaní, formovaní, vzdelaní o tom, aké sú azylové postupy, tak dochádza k tomu, že dochádza k takému skratu, že tieto osoby jednoducho tento dôvod neuvedú a tento dôvod by im ale mohol umožniť to, aby boli uznaní ako utečenci. To je jedna zo situácií, ktorá prináša takéto ťažkosti a preto musíme typologizovať eh, tie osoby, ktoré žiadajú o azyl, ale aj ich musíme lepšie informovať, aby vedeli, že sa môžu kvalifikovať alebo definovať ako zraniteľní. A teraz rýchlo prednesiem tú typologizáciu, ktorú my sme vytvorili eh, v našom úrade aby kolegovia, ktorí robia, spracúvajú tieto spisy, aby vedeli, o čom hovoríme. Aby sme e, vedeli, o aké v prípade, keď bol niekto prenasledovaný z rodových dôvodov, tak ako postupovať, keď už ide o ďalšie body. Nebudem hovoriť o sexuálnej orientácii a tak ďalej, to bude riešiť ďalší kolega, ale keď e, budeme hovoriť o zločinoch e, z octi, e, znásilňovanie, mrzačenie genitálií a tak ďalej a tak ďalej v krajinách pôvodu, sexuálne e, násilie, e, znásilňovanie, mrzačenie a podobne. Vždy, keď analizujeme nejakú dokumentáciu alebo žiadosť, tak musíme sledovať, aké sú tam uvedené dôvody, Napríklad, keď eh, hovoríme o ženskom alebo o mrzačení ženských genitálií, tak to je veľmi špecifická otázka. Používame a použili sme taký dotazník, kedy 12 členských štátov ho vyplnilo, aby sme mali dostatok informácií, aby sme vedeli, aké, aká je prax eh, členských štátov a pre rovnaký profil, keď žena príde a žiada o azyl a, a spomína napríklad, že sa obáva toho, že by jej cerka mohla byť e, mrzačená, že by urobili obriezku a keď e, predloží túto žiadosť v 12 týchto krajinách, tak výsledky sú takéto, že v niektorých krajinách vo väčšine tento spis bude spracovávaný na základe ženevského dohovoru a dostane štatút utečenca. V iných krajinách to bude závisieť od toho, že sa to bude robiť od prípad od prípadu. a Pôjde o subsidiárnu ochranu. Takže a v týchto krajinách pôjde o subsidiárnu ochranu, pretože e, v ženovskom dohovoru, nevychádzajú teda zo ženovského dohovoru práve v tomto konkrétnom dôvode mrzáčenia genitálií. Takže tá druhá skupina krajín by udelila tomuto žiadateľovi subsidiárnu ochranu. A ďalšia skupina krajín odpovedá, no že dobre, že to pôjde od prípadu k prípadu a išlo by skôr o iný typ ochrany humanitárnej, špecifickej, ale nešlo by o ženevský dohovor ani o, subsidiárny, o subsidiárnu pomoc ešte nevedia veľmi dobre, teda aké by bolo definitívne rozhodnutie. A tu je len ilustrácia toho, že že keď tu máme jednu špecifickú skupinu zraniteľných osôb, tak máme rôzne prístupy v rôznych krajinách podľa toho, kde táto osoba požiada o azyl. A teraz tá praktická časť. Namiesto toho, aby sme tu vymenovávali tie potreby, ktoré my sme dali do toho zoznamu a aby sme ich ilustrovali, a pozriem sa, ako sme prakticky postupovali. Mám rezume tých opatrení, tak nemusím ich tu opakovať. Máte to aj k dispozícii na papieri. Žiadatelia o azyl sa môžu rozhodnúť, oni si môžu vybrať, či to prvé stretnutie, ten rozhovor bude robiť žena alebo muž. Alebo to vypočutie je individuálne, nie je tam žiadny iný rodinný príslušník, hoci E, žena alebo muž hovorí, že je v sprievode svojho rodinného príslušníka, manžela a tak ďalej. Vždy bude vypočutý tento žiadateľ o samote, samozrejme je tam zachovaná mlčanlivosť, aj pokiaľ ide, o, teda nebudú sa dávať informácie aj rodinným príslušníkom. Dokonca aj e, ženy môžu byť vypočuté o samote bez e, prítomnosti ich detí a tak ďalej. Keď je tu žiadateľ z rodových dôvodov, tak samozrejme, ak je tam nejaký problém v tejto procedúre, tak pristupujeme špecificky a ustanovenia pre dievčatá. Nebudem zachádzať do detajlov. Informácie, ktoré sa dávajú. A neviem prečo. Máme e, informácie v deviatich jazykoch a sme v kontakte s belgickými asociáciami. Máme praktické skúsenosti v tých špecifických prípadoch, e, kedy išlo o znásilňovanie, o mrzačenie genitálií a tak ďalej, tak máme pravidelné kontakty s takýmito organizáciami. V dokumentácii máte aj informácie, ako nás kontaktovať, ak chcete viacej informácií k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Viacerí z nás pracovali na týchto témach, na týchto procedúrach, na týchto zložkách. Dá sa povedať, že mnoho z toho, čo tu zaznelo, eh, už sa objavilo aj v správe, ktorú robil pán Guillaume pre Európsky parlament. A vždy je veľmi dobré, ak si vypočujeme aj o tom, že existujú viacjazyčné informácie. Tu som možno provokatívna, najmä keď to počujeme v Belgicku. Už a Teraz eh, poďme na ďalšiemu rečníkovi, pánovi Čelvenovi, ktorý je eh, britským právnikom a špecializuje sa na témy LGBTI. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem teda vášmu výboru za to, že ma pozval eh, a že sa môžem v podstate vyjadriť k týmto záležitostiam lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov a v nadväznosti na azyl. V roku 2007 sa medzinárodné um, spoločenstvo zhromaždilo uh, v Jogakarte a definovali isté zásady. A keď uh, definujeme tieto zásady, tam ide v podstate o to, že sexuálna orientácia sa chápe ako schopnosť danej osoby, každej osoby v nadväznosti na hlboké emocionálne, citové a sexuálnu príťažlivosť e, k jednotlivcov iného e, rodového príslušenstva alebo toho istého rodu alebo viac ako jedného, e, jednej rodovej príslušnosti takže toto sú technické záležitosti. Keď, pokiaľ ide o rodovú príslušnosť, to je otázka, ktorú chápeme tak, že je to skutočne individuálna skúsenosť, pokiaľ ide o samotný rodovú príslušnosť, ktorá nemusí samozrejme korešpondovať s tým um, axom, ktorý bol pripísaný v čase narodenia tejto osobe, vrátane osobného vnímania svojho tela, ktoré môže e, zahrňať, ak sa e, môžu títo ľudia slobodne rozhodnúť, aj modifikáciu e, telesného vzhľadu a tak ďalej. Takže pozeráme sa v podstate na modifikáciu, povedzme, vzhľadu telesného alebo fungovania prostredníctvom rôznych lekárskych, respektíve e, chirurgických alebo iných prostriedkov. Ten samotné pohlavie nemusí korešpondovať s tou identitou Takže samozrejme, že nebudeme mať nejaký magický e, dotazník, e, ktorý môže dokázať, že naozaj táto osoba, ktorá žiada o azyl, patrí v tejto skupine LGBTI. My samozrejme sa snažíme v podstate e, predovšetkým tú odlišnosť identifikovať, tú stigmu, ktorá sa povedzme viaže v nadväznosti na ich vzťah s rodinou, komunitou, štátom a tak ďalej. Je to vnútorná hamba, ktorá v podstate vyplýva z takejto stigmy a potom v dôsledku toho prichádza istému ublíženiu tejto osobe. A to je samozrejme veľmi dôležité, pokiaľ ide o takúto žiadosť v nadväznosti na a azyl. V roku 2010, pokiaľ išlo o HS z Iránu a HT z Kamerunu, tam sa jasne v tomto rozsudku hovorilo o právach eh, takýchto homosexuálov, ktorí sa môžu rozprávať o ženách so svojimi ženskými priateľkami a tak ďalej. Pokiaľ ide o veľmi dôležitú časť tohto rozsudku, a Lord Roger to tam uh, napísal takýmto spôsobom. Uh, odôvodnením e, tohto e, dohovoru je práve to, že vlastne ľudia by mali byť schopní žiť slobodne, bez toho, že by sa mali e, obávať toho, že by museli trpieť nejakým oblížením v nadväznosti na intenzitu, respektíve dĺžku trvania, pretože sú čierni alebo sú, povedzme, potomkami nejakého bývalého diktátora alebo homosexuála neprítomnosti akékoľvek indikácie, ktorá by nasvedčovala, e, že ide niečo, o niečo protichodné. Takáto osoba musí byť a, e, slobodná a musí žiť otvorene takýmto spôsobom bez toho, aby sa obávala nejakého prenasledovania. Samozrejme, že e, rôzne kľúčové otázky sa vynárajú v nadväznosti na tieto osoby, ktoré patria k tejto skupine LGBTI. Vieme veľmi dobre, že sú tisícky takýchto žiadateľov o azyl zo skupiny LGBTI, ktorí sa dostávajú do Európy každý rok. O bolo vydané také odporúčanie, že by sme mali v podstate um, udelovať takýto azyl. Vieme veľmi dobre, že v júni uh, Výbor pre ľudské e, e, práva OSN v podstate potvrdil isté veci a vieme veľmi dobre, že aj e, na budúcej konferencii, ktorá sa bude konať v Austrálii, sa bude hovoriť o týchto veciach. Vieme veľmi dobre, že je potrebné v podstate, aby títo ľudia žiadali o ochranu. To je veľmi dôležité. Tá žiadosť by nemala byť v podstate nejakou skrytou žiadosťou. Ideme v podstate tu. Tu naozaj ide o, o právo na život týchto ľudí a o právo na azyl. A pokiaľ ide o minútu ticha, my v podstate nehovoríme o jednom uh, týždni, jednom mesiaci, jednom roku hovoríme o živote, o celom živote. A častokrát je to život, e, ktorý žijú títo ľudia v e, tichu, bez toho, aby hovorili. Ale musíme si uvedomiť aj negatívne um, záležitosti. Nijaká osoba by nemala byť v podstate zbavená takejto možnosti sa sama identifikovať a, a naozaj prejaviť svoju identitu. To znamená, že keď sa pozrieme na takúto osobu, tá identifikácia by mala byť dostatočná, potrebujeme vlastne tú identifikáciu, ktorá nám jasne naznačí, že tu ide o veľký problém, napríklad v prípade e, lesbičiek, pretože sú v spoločnosti v podstate odsúvané a potrebujú istú ochranu aj v samotných takýchto centrách, kde sú príjmaní ne, takéto osoby ako žiadatelia o azyl. EÚ si musí uvedomiť, že v rámci článku 10 musíme v podstate uznať takúto potrebu, pokiaľ ide o um, priznanie pohľavia. Členské štáty by mali v podstate ďaleko výhodnejšie normy e, uplatňovať v prípade takýchto osôb, pokiaľ ide o špecifickú e, skupinu. Tam by sme mali v nadväznosti na tento návrh nahradiť slovo might, čiže môže, slovom shall, čiže musí. Uh, a v nadväznosti na smernicu o kvalifikácii, pretože dnes naozaj by sme nemali v podstate prečo neuplatňovať práve toto slovo shell. Dnes napríklad deti nie sú chránené, pokiaľ ide o špecifickú skupinu, pretože tam sa vlastne vyňala tá sexuálna orientácia v nadväznosti na deti pod e, vekom, ktorý sa považuje za vek e, dospelosti. Ale tu nie ide len o sexuálny akt, tu ide o identitu. A pokiaľ ide o smernicu o postupe, e, mala by sa zahrnúť aj sexuálna orientácia a identifikácia, pokiaľ ide o pohlavie. V júli 2011 sa vypracovalo stanovisko k tejto smernice, ale musíme sa zamerať na ďalšie veci. Je to komplexnosť a v nadväznosti na identifikáciu. Sú to obrovsky dôležité záležitosti v nadväznosti na vyzradenie a možnosť pohybovať sa v bezpečnom priestore. A toto naozaj sa týka tejto smernice o danom postupe. A, a prepracovaného znenia tejto smernice. Vieme veľmi dobre, že mnohí tieto osoby sa museli skrývať e, počas celého svojho života. Častokrát trpeli homofóbiou, bolo veľmi veľa takých členských štátov, ktoré zabraňovali e, podávaniu e, takýchto žiadostí o azyl zo strany tejto skupiny LGBTI. A e, faktom je, že toto sa jednoducho prejaví neskôr potom v ich živote. Takisto e, musíme chrániť tieto osoby pred e, nejakým násilím v týchto centrách, v ktorých sú príjmaní. Mal som takýto prípad Pakistanca. On bol identifikovaný biologicky ako žena, ale bol to muž a toto naozaj spôsobilo u neho obrovskú traumu. A toto sú veci, ktoré musíme skutočne um, Mm, brať do úvahy, pretože e, v mnohých týchto príjímacích centrách je množstvo násilia. A teraz sa pozrime na rodinu. Podľa definície rodiny, podľa e, Dublinu 2, Európa naozaj musí uplatňovať odôvodnené pochopenie, e, pokiaľ ide o Európsky súd pre ľudské práva v tak ako to bolo e, jasne e, definované v rozhodnutí Šalk a Kop e, proti Rakúsku, veľmi dobre vieme, že pokiaľ ide o článok 8 to znamená súkromný a rodinný život, musíme naozaj zabezpečiť, aby rodiny boli chránené podľa európskych smerníc. Takže, dámy a páni, ak by som to mohol zhrnúť, my sa naozaj pozeráme na to, že je nutné vlastne napraviť historické uh, chyby, historické uh, omily, pretože e, toto všetko viedlo k hrôzam, hrôzam, e, ktoré sa preukázali počas nacistického Nemecka. E, v koncentračných táboroch bolo mnoho ľudí zlikvidovaných práve kvôli ich sexuálnej orientácii. A skutočne si myslím, že prišiel čas na to, aby sme dohnali to, čo sme zameškali a naozaj zabezpečili ochranu pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne, to bol Ďakujem veľmi pekne, to bol veľmi jasný úvod, veľmi jasné pomenovanie tejto témy. Treba povedať, že čo sa týka všetkých našich e, rečníkov, ktorí veľmi špecificky odkazovali na témy, ktoré v súčasnosti stále skúmame, to je veľmi napomocné, keď konkrétne pomenujete niektoré tie prvky legislatívy, o ktorých rokujeme. Poďme ďalej na Žanom Boja, ktorý, ako som už hovorila, je členom Medzinárodného rehabilitačného výboru pre obete mučenia. No a opäť e, je tu aj otázka identifikácie osobitných potrieb a tak ďalej. To všetko už bolo spomenuté, predovšetkým v prípade tejto skupiny. Takže, Žerom, no, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som rád, že ste mi udelili slovo. Som Žerom Boja, riaditeľom rozvoja Parkour Dexil. Je to člen Medzinárodného výboru pre rehabilitáciu obeti mučenia so sídlom v Paríži. Každoročne máme 650 pacientov v našom centre. Naša asociácia je tiež e, teda členom toho Medzinárodného výboru pre rehabilitáciu obeti mučenia, skratka IRCT. A má niekoľko stoviek svojich centier. Tretina týchto centier je v Európe a je tam, aj sú zastúpené občianská spoločnosť a aj predstavitelia obeti. Cieľom IRCT e, by mala vo svojich centrách príjmať tieto obete a prispievať k prevencii e, mučenia. Túto prácu, e, táto práca sa venuje e, a ročne sa robia pomoc asi 200 tisícom obetiam. IRCT má veľmi rôznych člonov. Niektoré centrá sa venujú starostlivosti tisíckam pacientov a niektoré centra sú veľmi maličké, ktoré sa rozvíjajú v ťažkých e, ekonomických, politických a finančných podmienkach. Väčšina týchto centier robia takú multidisciplinárnu starostlivosť pacientov, ide o zdravotnícke, psychoterapeutické, e, sociálne aspekty a pomoc, kineziterapiu a tak ďalej a tak ďalej. Teraz obete mučenia v Európe, aby sme mali predstavu o situácii Viete, že medzinárodné právo mučenie zakazuje, ale bohužiaľ e, v mnohých krajinách sveta sa robí a 23 žiadateľov o azyl boli obeťami mučenia. A keď sa pozrieme na správy z roku 2010, tak 500 e, tisíc približne žiadateľov o azyl boli obeťami mučenia každoročne. Tieto obete sú určite zraniteľné osoby, majú prístup len k základným zdravotníckým službám, ale samozrejme potrebujú aj pomoc psychologickú a inú. A preto by sme mali brať do úvahy špecifickejšie e, ich potreby. Právo na zdravotníckú starostlivosť je jedným zo základných práv v medzinárodných eh, dohovoroch, ale existuje obrovská nerovnoprávnosť alebo nespravodlivosť eh, v možnostiach prístupu k týmto zdravotníckým službám, hlavne v oblasti mentálneho zdravia eh, by sme mali dosiahnuť ešte väčší pokrok. je tu riziko, že EÚ prestane financovať tieto centrá tými európskymi fondami pre demokratizáciu. Koniec financovania by znamenalo uzavretie mnohých európskych centier a tak by obete ostali bez starostlivosti. Ak by došlo k ukončeniu tohto financovania, tak by to pre niektoré centra znamenalo až 60 mínus v ich financovaní. Teraz identifikácia obetí mučenia. Ako povedal pán de Brücker, identifikácia je rozhodujúca, keď vieme, že zraniteľní žiadatelia o azyl by mali mať určité možnosti špecifických opatrení v materiálnom zabezpečení aj v procedúrach Kľúčovým bodom je rozoznať, o ktoré osoby ide. V najlepšom možnom prípade by mali samozrejme reagovať viacerí zainteresovaní a počas celej procedúry ide nám o to, aby sa robilo individuálne skoré vyhodnotenie týchto osôb čo najskôr v tej azylovej procedúre, aby sme im čo najlepšie pomohli. Naša asociácia sa rozhodla vypracovať taký nástroj, ktorý pomáha pri tejto identifikácii hlavne pre tých e, spolupracovníkov, ktorí nemajú zdravotnícke či psychologické vzdelanie, aby vedeli už pri tom prvom kontakte so žiadateľmi dobre identifikovať zraniteľné osoby. Ide o projekt e, Protect a želáme si, aby aj ostatné členské štáty išli touto cestou identifikácie zraniteľných osôb. A ja tu robím trochu reklamy Niekoľko exemplárov tejto knižočky máte pri vchode. Ak ich tam nie je dostatok, neváhajte, požiadajte o ne, my vám ich zašleme. A teda k dokumentácii prípadov mučenia pre obete mučenia, profesionálny zásah musí vychádzať z toho, že vieme, že ide o traumatizované osoby, treba im pomôcť. E, svedectva tých, ktorí prežili rovnako ako lekárske osvedčenia a tak ďalej, to všetko je veľmi dôležité, aby sme mohli začať aj s konaním proti učiteľom. Je tu istambulský protokol a ten má zabezpečiť kvalitu dokumentácie v e, tejto procedúre. A hlavne chceme zabrániť tomu, aby celý tento postup nebol pre obete traumatizujúci. Tieto štandardy sú veľmi kvalitné, ale bohužiaľ veľmi málo sa používajú. Tri odporúčania záverom vytvorenie včasného identifikačného systému zraniteľných žiadateľov o azyl, ktorí sú v traumatickej situácii, potom eh, uvedomiť si zraniteľnosť týchto osôb, aby mali špecifickú podporu. O, odporúčame využívanie lekárskych a legálnych eh, správ odborníkov, ktoré budú začlenené v tej dokumentácii jednotlivých prípadov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem naozaj za tento veľmi výrazný vstup. To bol veľmi jasný príspevok. Treba povedať, že obsahuje veľmi veľa dobrých odporúčaní a predstavuje to veľkú výzvu najmä v tom, ako sa chceme pozrieť na oblasť eh, trestného stíhania, tak aby sme to dostali nad rámec eh, oblasti udelovania azylu. Možno máme čas na jednu alebo dve veľmi rýchle otázky ktoré potom môžu mať trošku obsiahlejšie odpovede. Neviem, či niektorí poslanci majú otázku, ktorú by chceli položiť. Nech sa páči, nech sa páči, pán Massimo Hidalgo, ktorý je našim spravodajcom v tejto téme na smernicu o príjmaní utečencov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Celý panel bol veľmi zaujímavý a rád by som sa spýtal odborníka na mučenie ako má spôsob rýchlo identifikovať takéto osoby. Existuje nejaký zoznam identifikácie, ale nie osob, ale krajín, ktoré naďalej praktizujú mučenie, pretože by sme mali využiť všetky medzinárodné inštancie, aby sme jasne poukázali na tie krajiny, ktoré naďalej vykonávajú mučenie a samozrejme už z Európskeho parlamentu alebo z inej úrovne poukázať na to, že tieto krajiny sú tie, ktoré naďalej praktizujú mučenie na základe informácií Amnesty International a tak ďalej, aby sme mohli ich eh, istým spôsobom postihovať v iných oblastiach. Ďakujem za pozornosť. E, samozrejme, súhlasím s vami. Každodenne sa snažíme vyhodnotiť tieto otázky. Je dosť ťažké vyslať to posolstvo, pretože veľmi často sa chceme zatvárať oči pred mučením ale treba upozorňovať napríklad situácia Tunisanov, ktorí prichádzajú. Nezabúdajme, že vo Francúzsku mnohí chápu Tunisko ako veľmi príjemnú turistickú destináciu a napriek tomu tam boli takéto prípady. Potrebujeme aj silnú politickú podporu, aby sme toto posolstvo mohli e, vyslať. Ďakujem veľmi pekne. A tým sa dostávame naspäť možno aj k téme, ktorá už bola raz spomenutá niektorými ďalšími rečníkmi ohľadom dôležitosti krajiny pôvodu a pri poskytovaní informácií a pri tom všetkom, čo sa tam nachádza. Vieme, že to je niečo, čo Európsky úrad pre podporu azylu e, má za úlohu vyriešiť. Je to samozrejme otázka toho, ako chceme e, sa vysporiadať bez toho, aby sme podpisovali nejaké memorandum o porozumení, tak aby sme mohli navracať ľudí do týchto krajín. Myslím si, že práve to sa stáva stále dôležitejšie v tomto svetle. Rada by som poďakovala našim rečníkom z tohto panelu. A poskytli nám naozaj veľmi jasné, veľmi bohaté informácie a mali sme možnosť vlastne čerpať z ich veľmi bohatých skúseností. A ďalší panel, ktorému predsedá Cecilia Wikström ohľadom ochrany mladistvých. Pevne verím, že aj tento panel bude rovnako zaujímavý a obohacujúci. Takže ďakujem veľmi pekne a, a Cecilia, táto stolička bude teraz už tvojou. Well, I hope that you had one minute. Neverím, že som vám dala aspoň minútu na to, aby ste mohli pozdraviť niekoho, koho ste, do, koho ste posiaľ nepoznali. Dobre, tak máte 30 sekúnd, aby ste pozdravili niekoho, koho ešte nepoznáte. Potrebujeme trochu viac energie v tejto miestnosti. Pozrite sa prosím okolo seba na tých, ktorých ešte nepoznáte a pozdravte ich. Vítajte na tomto treťom paneli dnešného vypočutia. Som Cecilia Wikström, som poslankyňou tohto parlamentu zo Švédska od roku 2009 a som spravodajkyňou e, pre opätovne obnovené rokovanie o Dublinskej dvojke. Všetci dobre vieme, že deti sú zraniteľné, všetci veľmi dobre vieme, že čeliť ťažkým situáciám a ich v extrémnych situáciách sú mimoriadne zraniteľné. V tejto časti sa budeme pozrieť na deti, ktoré sa uchádzajú o azyl a veľmi dobre vieme, že mladiství sú veľmi dôležitou horizontálnou prioritou, ktorej sa venujeme vo všetkých témach spojených s otázkami azylu a snažíme sa zabezpečiť dokončenie celého balíčku spoločného európskeho azylového systému, ako ste už počuli pri prvom paneli. Keďže dnes tu máme troch expertov v tomto paneli, nebudeme teraz už eh, konzumovať viac vášho času, ani vás nechceme nudiť, ale dám im priamo slovo, aby sme mohli zdieľať ich poznatky a ich znalosti z tejto oblasti. V prvom rade dám slovo pani Rebeke O'Donnell, ktorá je ktorá pracuje ako politický, politický expert na azyl a migráciu v organizácii Save the Children od roku 2007. Save the Children je vedúcou a poprednou globálnou organizáciou zastupujúcou práva detí. Odpoveda na otázku aj detí, ktoré migrujú a migrujúce deti, to je jedna z ich základných priorít ich Európska kancelária sa sústreďovala predovšetkým na revíziu európskej legislatívy o azile a obchode s ľuďmi, implementácii smernici o návrate a zároveň Európskeho akčného plánu o deťoch bez sprievodu. rovnako pracujú aj e, s Európskym programom o odlúčených deťoch, ktorý má dnes sieť 30 organizácií v celej Európe, ktorí pracujú s odlúčenými deťmi. Som veľmi rada, že vám môžem dať slovo. Pani Ovdono, nech sa páči, môžete začať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj za úvod. Ďakujem aj parlamentu za možnosť vystúpiť a diskutovať o téme detí v rámci azylovej legislatívy a samozrejme aj v rámci možností toho, čo Európsky parlament môže spraviť počas nadchádzajúcich rokovaní, ako hovorila pani Wikström. Ehm, pozorovali sme oblasť tejto legislatívy už niekoľko rokov a predložili sme konkrétne návrhy ohľadom ustanovení, ktoré sa týkajú detí, ale zároveň čo sa týka aj detí v, azylo, v rodinách azylantov, v rodinách, e, ktoré môžu byť rozdelené, deti, ktoré hľadajú azyl samostatne alebo sú odlúčené od svojich rodín. Rada by som hovorila o tých základných pozíciách, ktoré máme vo vzťahu k deťom, skôr ako sa pozrieme na štatút detí v súčasnom návrhu. A potom by som možno sa sústredila trochu na niekoľko špecifických ustanovení, ktoré by mali byť e, mimoriadne dôležité pre Európsky parlament. Ako východiskový bod zoberme to, že vo všetkých situáciách s deťmi, s deťmi musíme zaobchádzať ako s jednotlivcami, ktoré majú svoje práva práva. Musíme s nimi zaobchádzať ako s deťmi, bez ohľadu na to, aký je ich imigračný štatút. V prípade detí bez sprievodu alebo odlúčených detí, tie by mali dostať osobitnú asistenciu a ochranu. Aby sme sa vyhli akémukoľvek zmetku, dovolte mi počerknúť jeden dôležitý bod. To neznamená, že veríme, že deti bez sprievodu, ktoré pricestovávajú do Európskej únie z tretich krajín, by sa mali dostať do ochrany, um, trvalej ochrany členských štátov EÚ. Nie. Skôr to znamená, že musíme nájsť trvalé riešenie pre každé dieťa tak, aby sme zobrali do úvahy jeho najlepšie záujmy, a to v primárnom slede. Členské štáty sú zaviazané na základe medzinárodných, ale aj európskych právnych princípov, aby pozorne preskúmali individuálne podmienky každého daného dieťaťa a aby určili, či jeho budúcnosť má byť tu v Európskej únii alebo v ďalších krajinách. A toto rozhodnutie musí byť e, ovplyvňované najlepším záujmom daného dieťaťa. Musíme brať do úvahy špecifické záujmy a zároveň e, aj skutočnosť, či sú alebo nie sú utečencami. To môže znamenať ako zdravý rozum, ale nie je tomu vždy tak. Princíp najlepšieho záujmu E, by malo byť akési zlaté vlákno, ktoré sa vynie celou európskou legislatívou. Spomína sa aj v smernici o obchode s ľuďmi a o navracaní utečencov. A považujeme ho za stále dôležitejšie v novej navrhovanej verzii e, európskej legislatívy o azyle. Je naozaj veľmi dôležité aby sa to principiálne stalo stále viditeľnejším prvkom v našej legislatíve. V každom prípade riziko, ktorému sa musíme vyhnúť, je to, aby princíp najlepšieho záujmu bol čosi, čo len európsky, e, európska inštitúcia len kopíruje a, a vklada do každej ďalšej legislatívy Mal by to byť základný princíp implementácie tejto legislatívy a členské štáty by to mali kontrolovať na národnej úrovni. Ale presne naopak, členské štáty by mali byť zaviazané presnými opatreniami, tak aby to bolo konkrétnou realitou v každom členskom štáte. Komisia si to uvedomila a predložila nový návrh legislatívy. Sú tam niektoré kľúčové zábezpeky, o ktorých by som rada hovorila prvom rade pripomeňme si, že v existujúcej európskej legislatíve o azyloch sú tu opatrenia o deťoch bez prievodu a o rodine, ale okrem toho sú deti prakticky neviditeľné, nie je tu ani definícia dieťaťa ako takého, ako akkoľvek jedinca pod 18 rokov ale v rámci týchto rokovaní Európska únia napreduje smerom k lepším štandardom príjmania detí vzájomného rešpektu pre rodinný život, zlepšený prístup eh, detí k azylovej procedúre a zároveň opatrení, ktoré majú zabezpečiť to, aby ehm, sme potreby detí lepšie eh, počúvali a lepšie zabezpečovali. A vítame toto napredovanie. Zároveň tu vidíme priestor pre, napred- pre posilnenie niektorých ustanovení a trochu nás trápi, že niektoré z týchto ťažko získaných zlepšení sú pod veľkým tlakom v rámci prebiehajúcich diskusí. Navrhujeme, aby cieľom parlamentu bolo zabezpečenie základného napredovania v návrhoch komisie a aby sme lepším spôsobom zviditeľnili kľúčové a centrálne ustanovenia. Dovolte mi e, uviezť niektoré ukážky zlepšení, ku ktorým už došlo a zároveň poukázať na tri oblasti, kde, kde opatrenia môžu byť posilnené. V prvom rade Neprekvapivo sú oblasti, je oblasť zadržiavania. O tom by som diskutoval rada trochu detaľnejšie neskôr. Dovolte mi to len pripomenúť, že v prvom e, opätovnom návrhu komisia predložila základné ustanovenia hľadom podmienok pre zadržiavanie detí bez prievodu. Bolo to navrátené v novom návrhu. Zadržiavanie detí bez prievodu sa môže udiať tam, kde to je v ich najlepšom záujme. Ale ako tomu tak môže byť? Ako si to vieme predstaviť? Sú tu e, relevantné dôkazy o tom, aké veľké škody sú spôsobené na deťoch pri ich zadržiavaní. To, že môžu byť zamknuté pre ich vlastnú ochranu, pre mňa to znie naozaj veľmi stredoveko. V každom prípade, deti by nikdy nemali znášať dôkazné bremeno. To nie je v ich najlepšom záujme, aby boli zamknuté kdesi. Preto by parlament mal trvať na tom, že ako všeobecné pravidlo deti by nemali byť zadržiavané. Chcem len spomenúť, že Medzinárodná e, koalícia pre boj proti zadržiavaniu spúšťa na budúceho kampaň, aby sme ukončili zadržiavanie detí v centrách a ich materiály by mohli byť mimoriadne zaujímavé pre Európsky parlament. Druhá téma, o ktorej musíme hovoriť, je rodinná jednota. Vieme veľmi dobre, že tu sú definície o rodinných členoch, ktoré sa nachádzajú v rôznych opatreniach európskej legislatívy. Parlament samozrejme diskutoval o tomto e, počas nedávnej e, revízii rekvalifikačnej a kvalifikačnej smernice. Parlamentu zaviedol aj prísnejšiu definíciu rodinných príslušníkov. My by sme chceli vyzvať Európsky parlament, aby tak nerobil v prípade smernice o navracaní utečencov, respektíve chceme podporiť návrh komisie v tomto smere, ak je to v najlepšom záujme detí. Dieťa, ktoré je e, vydaté alebo oženené, e, ale je maloleté, by malo byť e, v prvom rade brané do úvahy podľa jeho najlepších záujmov a až v sekundárnom e, aspekte podľa toho, či už má rodinnú väzbu. Musíme brať do úvahy, že to mohli byť vynútené manželstvá. Častokrát v Európe sa nachádzajú v situácii maximálnej zraniteľnosti a práve preto majú akútne potreby ochrany. V každom prípade si musíme uvedomiť, že by to malo byť v záujme členských štátov, aby umožnili rodinám spájať sa, tak aby mala rodina väčšiu mieru istoty. A teraz veľmi stručne dovolte mi poukázať na tri ustanovenia, v rámci ktorých e, môžeme nájsť isté zlepšenia, posunutie dopredu. Napríklad prvá vec je zastupujúci právni zástupcovia. Musíme byť veľmi jasné, že opatrovníci, ktorí zastupujú deti, by ich mali usmerňovať a ochraňovať a mali by zabezpečiť to, že ich najlepšie záujmy sa berú do úvahy. To znamená, že mali by byť nezávislí od akékoľvek agentúry, ktorá môže mať iné záujmy v tomto procese. Napríklad zástupcovia alebo, alebo právni, právni poručníci, ktorí môžu byť e, spojení s, och, s, s agentúrou, ktorá má na starosti ochranu hraníc alebo správu azylantov, by nemali byť zapojení do takéhoto procesu. Parlamentu má návrh, kde hovoríme, že agentúry alebo jednotlivci, ktorých záujmy môžu byť potenciálne v konflikte s záujmami dieťaťa, by nemali byť e, vymenovaní za opatrovníkov. Vyzývame parlament, aby e, naďalej hľadal presnejšiu definíciu v tomto smere a aby tu boli presné zábezpeky. A veľmi rada, rada o tom budeme ďalej hovoriť hovoriť aj s kolegom Feštegenom. Ďalej, posúdenie veku. To je naozaj veľmi citlivá téma, veľmi náročná téma. Akým spôsobom určite vek dieťaťa? Je jasné, že členské štáty potrebujú efektívny mechanizmus, aby vedeli posúdiť, či ide o dieťa alebo nie. Ale tu by som to zdôraznila. Existujú, neexistujú žiadne presné vedecké procesy určovania veku. Bolo by dobré, keby to tak bolo, ale neexistujú. A práve preto parlament musí túto tému plnohodnotne uchopiť a členské štáty by nemali mať e, dôvod len rutinne rengenovať jednotlivcov. No a ďalej, čo sa týka špecifických ustanovení a nástrojov, ktoré sa nachádzajú v Dublin 2, došlo tu k napredovaniu pri zlepšovaní týchto mechanizmov a pre zvažovanie toho, či dieťa bez prievodu by malo byť presunuté do inej krajiny EÚ na základe Dublin 2. Ale to je niečo, na čom Európsky parlament ďalej pracuje a podľa nášho názoru tu musí byť špecifické ustanovenie, ktoré môže konkrétne zobrať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa a zároveň zapojiť e, správnych aktérov tohoto procesu, ak dôjde k presunu tak tam musí dôjsť aj k adekvátnemu odovzdávaniu poručníckých e, práv a starostlivosti. Prosím, pozrite sa na našu web stránku a na detailnejšie pozície, ktoré máme k jednotlivým aspektom. V konečnej, v konečnej časti môjho vystúpenia by som sa rada dotkal niektorých všeobecných argumentov, ktoré počujeme proti týmto základným e, zábezpekám. Napríklad, niektorí hovoria, že to bude stáť príliš veľa tieto zábezpeky, že nemôžu byť praktickým spôsobom implementované. Samozrejme sú to aj ochranné mechanizmy, ktoré môžu spôsobiť ako, e, ako atrakcia alebo ako motivácia preto, aby prišlo viac detí do Európy. Parlament to musí veľmi pozorne zvážiť, ale môj prvý argument je ten, že tieto praktické argumenty nikdy nemôžu prekonať povinný záväzok a, a síce zabezpečenie základných právnych zábezpek. V Európe to veľmi dobre vieme a máme stále väčší dôraz na to, aby sme členské štáty brané zodpovednosť, keď nedodržiavajú svoje záväzky, tak čo sa týka substantívnej povahy, ako aj procedurálnych, procedurálnych chýb. Nemala by to byť tak ťažké, aby sme dosiahli e, tieto zlepšenia, ani drahé. Samozrejme, uvedomujeme si dilemu, ktorej čelia členské štáty, keď nevedia, ako majú posudzovať alebo identifikovať najlepší záujem dieťaťa, ale my, ako aj mnohí ďalší aktéry, pracujeme na tom, aby sme poskytovali podporu členským štátom a aby sme im pomohli robiť to efektívnejšie. Napríklad pracujeme s fínskym ministerstvom na detailných um, usmerneniach, ako robiť interviu s deťmi. Pracujeme aj na projekte pre Európsku komisiu, ktorý bude vyrábať akýsi kontrolný zoznam, ktorý bude podporovať členské štáty, aby sa vedelo posúdiť, či dané dieťa má byť navrátené alebo nie. Spolupracujeme aj s UNICEFom a ďalšími aktérmi a snažíme sa kontrolovať, či sú tieto usmernenia uplatnené tak, aby sme zabezpečili najlepší záujem detí. A tie by mali byť e, kľúčovo prepojené s celým procesom azylu, azylového procesu. Ďalej sa napríklad snažíme e, komunikovať s DCI a ďalšími agentúrami, ktoré sa venujú téme odlúčených detí. To všetko môže pomôcť členským štátom zabezpečiť tieto prvky ochrany. A zároveň by to malo znamenať aj to, že parlament môže zohrať svoju úlohu, musí zohrať svoju úlohu v tom, aby trval na tom, že európske azylové právo bude dodržiavať medzinárodnú právnu a medzinárodný právny systém, aby to fungovalo aj v praxi a nielen v teórii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa môžeme posunúť ďalej a dávame slovo priamo doktorovi Estebanezovi, ktorý je programovým riaditeľom a výskumníkom agentúry pre základné práva vo Viedni. Doktor Estebanez ehm, je manažerom programu od roku 2000. Doktorka Estebanez je, ehm, je tu od roku 2009 a rovnako sa venuje aj téme detí v rámci agentúry pre základné práva. Takže, pani doktorka, máte slovo a poprosím vás, skúste dodržať časový harmonogram, ktorý sme vám vymedzili, tak aby aj ďalší kolegovia, alebo aby všetci ešte potom mohli položiť niekoľko otázok na záver tohoto diskusného kola. Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcela poďakovať Európskemu parlamentu e, za e, pozvanie, ktoré dostala naša agentúra a e, samozrejme, že e, si dovolujeme e, predložiť vám aj správu v nadväznosti na tieto odlučené deti a tá je k dispozícii v plnom znení v miestnosti pred touto zasadacou sálou. Táto správa v podstate sleduje prístup v nadväznosti na práva. Ide o deti, ktoré e, boli zapojené priamo do tohto výskumu prostredníctvom e, rôznych interviú, účasť detí a tak ďalej. Mali sme 336 detí, ktoré sme robili, s ktorými sme robili interviu. Väčšinou to boli deti nad 16 rokov. Išlo tam v podstate ich, o ich názory, skúsenosti a samozrejme aj pohľady úradníkov a iných zamestnancov, ktorí majú dočinenia s deťmi. Išlo o 302 dospelých ľudí, ktorí boli interviovaní. A samozrejme, že to bol kritický eh, spôsob, ako zhodnotiť adekvátnosť súčasných praktík a takisto táto správa bola zameraná na poskytnutie um, veľmi cenného vhľadu eh, do názorov detí a perspektív. Samozrejme, že um, istým spôsobom je komplementáciou, pokiaľ ide o štúdiu eh, Európskej migračnej siete, ktorá pokrývala uh, isté e, ustanovenia a politiky v nadväznosti na nedoprevádzané maloleté osoby. Išlo tam o samozrejme o takéto veci. V prvom rade životné podmienky týchto detí, to znamená ubytovanie, stravovanie sociálnych pracovníkov, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a odbornú prípravu, náboženstvo, kultúrne e, normy a hodnoty, rekreáciu a voľný čas, sociálnu interakciu a skúsenosti s, rasi- s rasizmom. Potom to boli právne otázky a postupy, napríklad opatrovník a právne zastúpenie, zhodnotenie v nadväznosti na vek, ktorý sa kvalifikuje daná osoba ako dieťa, e, snaha zistiť niečo o rodine a e, spojiť e, túto rodinu, azylový postup a zneužívanie a dosiahnutie veku 18 Samozrejme, že tieto eh, právne otázky a postupy sú veľmi dôležité. Každopádne eh, deti neboli častokrát v podstate informované o právach a postupoch, eh, ktoré sa na ne vzťahovali. Často išlo o deti, ktoré pochádzali z kultúrne veľmi citlivých um, uh, rodín a Išlo tam v podstate o, o častokrát aj a, o právne postupy, ktoré neboli dodržiavané. Začala by som právnym kurátorom, respektíve opatrovníkom alebo právnym zástupcom. Samozrejme, že väčšina e, detí si nebola vedoma toho, že majú nejakého e, kurátora, kto vlastne tá osoba je a aká je zodpovednosť, ktorá sa spája s touto funkciou samozrejme, že ehm, dospelí ľudia v členských štátoch boli presvedčení, e, že e, vlastne e, sú takýmito opatrovníkmi, respektíve kurátormi, ale častokrát si neboli vlastne vedomí takýchto ustanovení, respektíve povinností Samozrejme, že častokrát tieto deti vôbec nevedeli o tom, že existuje nejaký e, opatrovník alebo právny zástupca. Častokrát, e, pokiaľ ide o e, zdravotnú starostlivosť nebola dostatočná, deti neboli informované o patričných krokoch, ktoré bolo nutné vykonať a častokrát nebol mechanizmus odvolania sa v nadväznosti na vyhodnotenie ich veku. Pokiaľ išlo o rodinu, väčšina detí si sa túžila potom, aby bola znovu spojená s rodinou, ale úspešné vysledovanie rodiny um, k tomu prichádzalo len veľmi zriedkavo a častokrát uh, to prianie detí, ktoré si prajú, aby sa spojili znovu s rodinou, nie je brané do úvahy. Pokiaľ ide o pomoc zo strany ICRC a, zo strany národných um, zastúpení Červeného kríža, častokrát sa tieto organizácie naozaj snažia nejakým spôsobom nájsť rodinu. Niektoré deti neveria uh, týmto postupom a vlastne uh, častokrát uh, um, majú pocit neistoty, nie, nie dostatočného bezpečia a, a nie nejakých veľkých výhliadok. O, deti častokrát im chýba ju informácie v nadväznosti na úlohu jednotlivých osôb, ktoré sú vlastne zapojené do postupu azylového. Mnohé deti sú frustrované tým časom, ktorý proste to všetko zabera. Častokrát nie sú k dispozícii tlmočníci, respektíve nie sú ľudia, ktorí by e, boli schopní ovládať ten dialekt, ktorý tieto, ktorým tieto deti hovoria. A častokrát niektoré deti vyjadrujú isté pochybnosti v nadväznosti na nestrannosť týchto tlmočníkov. Pokiaľ ide o zadržiavanie, len pár detí e, bolo e, interviovaných počas zadržania, ale niektoré deti hovorili o svojich predchádzajúcich skúsenostiach. Budem len veľmi stručne vymenovať isté aspekty, pokiaľ ide o životné podmienky detí v nadväznosti na ubytovanie a stravovanie, pokiaľ ide o pozitívne záležitosti. Uprednostňovali skôr menší priestor ako väčší priestor. Takisto v podstate tie mladšie deti uprednostňovali opatrovnickú starostlivosť a poloautonómny e, život a patrične to bolo aj u detí, ktoré boli staršie ako 16-ročné, čo boli negatívne um, charakteristiky. Um, častokrát v podstate um, tieto rôzne um, ustanovizne, ktoré slúžia ako zadržiavacie tábory, uzavreté uh, ubytovacie zariadenia, hotely, hostely, zmiešané ubytovanie detí, E, častokrát deti hovorili, že nemali dostatok e, súkromia, e, že tam chýbali isté základné zdravotné normy. A pokiaľ išlo o zdravotnú starostlivosť, naozaj mali deti veľmi zmiešané skúsenosti. Väčšina detí mala pozitívne skúsenosti, ale boli identifikované aj isté problémy. Nedostatok napríklad adekvátneho lekárskeho screeningu a zhodnotenia zdravia detí po príchode do niektorých členských štátov alebo žiadne e, zhodnotenie zdravotnej stránky. Častokrát e, tlmočenie nebolo adekvátne. Niektoré dievčatá hovorili o tom, že by dali prednosť e, ženám, doktorkám, ale nie vždy bolo vyhovené ich prianiev. Pokiaľ ide o vzdelávanie, vo väčšine členských štátov sa vlastne tieto deti zaradili do toho hlavného vzdelávacieho prúdu mali častokrát ťažkosti eh, v niektorých eh, príjmacích centrách. To vzdelávanie zostávalo, pozostávalo len z jazykových kurzov a deti žiadali o viac hodín, ale nedostali ich. Niektoré e, dospelí vyjadrili isté obavy v nadväznosti napríklad na dochádzku školsku a e, neboli dostatočné informácie v nadväznosti na možnosti vzdelávania. Pokiaľ ide o diskrimináciu, respektíve zle zaobchádzanie, niektoré deti e, ohlásili um, slovné úražky alebo aj fyzické zneužívanie zo strany policie a iných e, funkcionárov. Deti boli väčšinou v podstate pocitovali to ako úražku, keď ich nebrali dospelí e, e, vážne, alebo keď ich obviňovali z, klamaň, e, z toho, že klamu. Deti častokrát, od detí sa častokrát žiadalo, aby opakovali isté detaily v nadväznosti na traumatické skúsenosti, aby sa takýmto spôsobom zhodnotila dôveryhodnosť a konzistentnosť ich žiadosti. Častokrát boli obmedzené možnosti um, nejakých nápravných prostriedkov, respektíve nedostatok informácií, uh, ktoré boli dané týmto deťom v nadväznosti na ich existenciu. Záverom by som chcela povedať, že takisto v podstate veľmi dobre vieme, že by sme nemali zabraňovať prístup uh, k takýmto systémom, ochrany e, tým e, osobám, ktoré e, sú oprávnené z takýchto systémov ťažiť. Veľmi pekne vám ďakujem, pani doktorka Estabanasová, a nemôžem si sa ubraniť, ale pamätám si rozhovor s 15-ročným Afgančanom, ktorý sa ma opýtal, mám nejaké práva? Pretože toto je naozaj to najväčšie tajomstvo, ktoré skrývame na tomto svete. A ďalšia otázka, budem mať nejaké peniaze, budem môcť zavolať mojej mame? Toto je situácia tínejdžerov e, dnes v Európe. Teraz by som chcela odovzdať e, slovo e, pánovi doktorovi Ferštegenovi, ktorý je riaditeľom Lidosu. Je to vlastne kurátorská agentúra, ktorá sa špecializuje na nedoprevádzané baloleté osoby žiadateľov o azyl v Holandsku. Dnes pracuje so šiestimi partnermi v Švedsku, Fínsku, e, Belgicku, Holandsku a v ďalších. Myslím si, že by ste privítali v tejto sieti asi aj ďalšie členské štáty, takže veľmi rada vám odovzdávam slovo. Veľmi pekne vám ďakujem za toto pozvanie. Som veľmi rád, že som tu dnes medzi vami a že sa môžem vyjadriť k tejto téme ako predstaviteľ profesnej inštitúcie s 13-ročnými skúsenosťami starostlivosti o deti bez prievodu by som rád hovoril o tzv. Eh, nezávislých deťoch, o ich opatrovníkoch. Dostali sme sa k záveru, že inštitúcia poručníctva alebo tej nezávislej osoby, ktorá za dieťa zodpovedá, je veľmi rozdielna v rozličných krajinách. Či už to závisí od veku dieťaťa, od legislatívy, či vôbec udelia poručníctva alebo opatrovníka tomuto dieťaťu. To závisí od štatútu, od krajiny, kde si žiadosť podal. Tam, kde neexistuje systém poručníctva, tak existuje iný spôsob toho, kto dieťa zastupuje a to sa často odvíja od hora nadol podľa medzinárodných zmluv. Ale nie je tam e, skutočná e, zodpovednosť za to, či sa dieťaťu bez prievodu e, či má dobré podmienky a veľmi často sú tu ohrozené deti, že vlastne sa o ne dobre nepostará a to musíme vylepšiť. To, že máme inštitúciu, ktorá má toto v zodpovednosti, treba jasne zadefinovať, kto má zodpovednosť za toto dieťa, za toho bez prievodu, kto to bude kontrolovať, ako sa plnia podmienky a táto organizácia musí mať nielen mandát, ale musí mať aj finančné zabezpečenie. Dva konkrétne príklady situácií, ktoré boli veľmi dramatické, kde Nidos ako poručník zohral ústrednú úlohu v tom najlepšom záujme pre dieťa. V prvom prípade ide o malé dieťa. Prarodičia sú teraz v inej krajine a druhá situácia je dievča, ktoré predložilo dublinskú žiadosť, musela byť odvelená alebo vrátená do inej krajiny, tam ju nikto nečakal, takže e, musela samozrejme dostať nejakého poručníka alebo nejakú dospelú osobu. Vo väčšine európskych krajín neexistuje inštitúcia, ktorá by bola ekvivalentom našej agentúry a len veľmi ťažké zadefinovať, ako, aký má byť postup v prospech tohto maloletého bez prievodu. V roku 2008 prišla z Líbie ako 14-ročná na lodi, potom ju dali na pre, ale dali ju na, iný, na inú loď, tá, kde ju zachránili a teda bola presunutá do utečeneckého tábora, v ktorom stravila 8 mesiacov. Boli tam aj ďalší Libíci z krajania, ktorí ju samozrejme podporovali a starali sa o ňu. Ale tento tábor sa potom uzavrel a ona sa ocitla na ulici s ďalšími a starala sa o seba tak, že žobrala. To trvalo mesiace. Iná rodina jej potom pomohla, aby sa presťahovala do Holandska. A tu sme sa dostali do Hrymy. V roku 2009 prišlo toto dievča do Holandska a ako 15-ročná v júli e, prebral NIDOS, ale jej žiadosť bola zamietnutá, pretože predtým sa zdržovala v inej krajine. Takže predstavila alebo predložila tú dublinskú žiadosť a bola na ňu uvalená väzba, hoci my sme proti tomu protestovali, pretože sme hovorili že vôbec nie je odôvodnená väzba ani navrátenie, ale na jeseň 2010 bola deportovaná. Potom sa niekto snažil dosiahnuť dohodu s ďalšou organizáciou. A holandský imigračný úrad sa snažil našu agentúru uistiť, že sa o ňu postarajú na letisku, ale nestalo sa tak. V oktobri 2010 sa deka vrátila do Holandska a Nidos sa snažil dozvedieť, čo zažila v tej druhej krajine a povedala – prišla a v ten večer dostala list, že musí odcestovať a jednoducho ju potom vyhodili na ulicu. Ďalšie týždne boli katastrofálne, spala pod mostom, žobrala, jednoducho prežívala na ulici, bola znásilnená, niekoľkokrát ju zbili, bala sa obrátiť na policiu o pomoc a nakoniec sa predsa len rozhodla, že sa vráti do Holandska. A bol presvedčený, že hovorila pravdu a dospeli sme k tomu záveru, že sa to musí dostať na stôlu ministrovi. Nie je to predsa normálne. Ale takýto postup sa používa vo vynimačných prípadoch. A výsledkom toho je, že toto dievčatko, deka, dostala azyl, ale necíti sa dobre má stále strach z toho, čo sa odohralo v tej inej krajine. Hovorí, že celý život som sa len túlala, žila som v biede a teraz nie je vôbec v stave, že by mohla vlastne užívať tú pomoc, ktorú jej poskytujeme. A potom druhý prípad, to je prípad Eh, malého dievčatka, dieťa on sa narodil v Iráne. Otec bol zavraždený a iránska matka utekla do Írska aj so sedemročnou sestrou. Matka už má štátne občianstvo EÚ a keďže sa báli o dceru, snažili sa, aby aj dcera, aj deti precestovali, ale s falošnými pasmi a v Dubaji na letisku mama a sestra boli zadržané. Pravdepodobne sú ešte stále vo väzení a pravdepodobne ich navratia do Afganistanu. Prarodičia Oni e, nastúpili na let do Amsterdamu a tam sa dokázalo, že prarodičia mali riadne doklady, ale Fejzi nie, mala falošný pas. Prarodičia sa priznali, že Fejzi má sfalšované dokumenty a tiež uznali a vysvetlili, že to urobili preto, aby mohli cestovať so svojou vnúčkou najprv boli zadržaní z dôvodu z obchodovania s ľuďmi, ale keď sa preukázalo, že k tomu nedošlo, tak im bolo povolené, aby cestovali ďalej do cieľovej krajiny, ale bez ich vnúčky. A v tom momente sme vstúpili do toho my, NIDOS, boli sme menovaní za poručníckú agentúru a v záujme e, dieťaťa je, aby to dieťa nebolo oddelené príliš dlho od svojich rodičov, tak sme sa sústredili na to, aby to dieťa mohlo žiť s matkou. Ale napriek obrovskému úsiliu sa nám to nepodarilo a preto sme sa rozhodli, že sa budeme snažiť, aby sa toto dieťa dostalo k prarodičom. Matka s tým telefonicky súhlasila pretože dospela k názoru, že zjednotenie rodiny s ňou by bolo príliš nebezpečné a tak sa agentúra NIDO začala obracať na všetky úrady, ambasáda Arabských Emirátov, na ministerstvo zahraničných vecí a tak ďalej a tak ďalej. Ale ukázalo sa, že je to naozaj veľmi ťažké. Nič z toho sa nám nepodarilo ani naše ústredné orgány nám neboli schopní pomôcť v krátkom čase, že ide o veľmi dlhý postup, aby Fejzi mohla s prarodičmi žiť e, v nejakom štáte EÚ. A vieme, že v inom prípade to dokonca trvalo dva roky. Ocestovať do inej krajiny v rámci Dublinu Bolo jediné, čo mohol Nidos zvoliť a trvalo nám 6 mesiacov, aby sa to celé vyjasnilo. Náš úrad aj naši partneri najprv to museli schváliť, že to spadá do kompetencie, potom sme museli pre Fejzy zabezpečiť doklady, do identifikáciu, že je naozaj vnúčkou svojich prarodičov. A keď sme ju dávali úradom inej krajiny, tak tam nám povedali, že ešte nemáme dostatok dokumentácie a na žiadosť orgánov inej krajiny, tak e, sa robili DNA testy a museli sa ešte zodpovedať ďalšie otázky. My sme to urobili a zase ubehli ďalšie tri mesiace. Nidos pravidelne kontaktoval colníkov, sociálnu službu, krajiny pre rodičov, aby sme sa uistili, e, že to dieťa sa naozaj dostane ku svojim prarodičom. Ten kontakt sme s veľkými ťažkosťami po niekoľkých mesiacov dosiahli a výsledkom bolo, že holandské orgány preniesli opatrovnícku povinnosť na prarodičov. Našťastie prarodičia Fejzy v Holandsku pravidelne navštevovali. Ako to vyzerá teraz? Fejzy už má 18 rokov, 11 mesiacov, je v Holandsku a teda je 18 mesiacov v Holandsku a čím dlhšie je Holandsku a my stále musíme ešte odpovedať na nejaké otázky orgánom a čím dlhšie bude v tej starostlivosti orgánov, tak tým viacej ju vlastne oberáme o tú možnosť, že by sa integrovala v cieľovej krajine a do tradícií a zvykov tej cieľovej krajiny. A dôvod, prečo som tak podrobne opisoval tieto dva príbehy, je ten, že ak je jasné, že nebol jasne menovaný nejaký poručník či opatrovník, tak to len poukazuje, že dôjde k situácii, že napríklad toto dieťa by nikdy nemohlo žiť so svojimi prarodičmi a to dieťa z toho prvého príbehu by muselo žiť len na ulici, ako ten ohrozený člen spoločnosti. Ja apelujem na vás, aby malé deti, maloleté, aby sa nestali obeťmi byrokratických postupov a toho, že naše systémy neladia a nespolupracujú. Dovolme im, aby mali poriadného poručníka či opatrovníka, či už to bude organizácia alebo niekto iný, ktorý im zariadi to, že všetko bude prebiehať v ich záujme, aby tam bola tá možnosť že nejaký orgán alebo úrad má len 3 mesiace lehodu na to, aby sa vyjadril, či áno alebo nie a zjednocovanie rodiny by malo byť prioritou. A ak máme tie tzv. dublinské žiadosti, tak je niekoho možné previesť jedine od jedného opatrovníka k druhému, či už to bude organizácia alebo nejaká osoba alebo niekto, že z tej pôvodnej krajiny pôvodu bude mať vplyv na to, či kto bude menovaný na op- za opatrovníka v tej krajine pôvodu, alebo teda cieľa. Preto by sme radi radi vyzvali všetky partnerské organizácie, ktoré existujú v iných krajinách EÚ, aby sme spolupracovali, aby sme mali kontaktných partnerov, aby sme e, pôsobili spolu v záujme dieťaťa. Je prioritou, aby všetky krajiny, ktoré majú nejakú takúto organizáciu a štruktúru pre maloletých bez prievodu a na menovanie tých opatrovníkov, aby boli súčasťou našej siete, ale musíme mať aj kvalitnú právnu definíciu toho opatrovníka. Ďakujem veľmi pekne, pán Feštegen. Ako vidíte, čas nám uteká. Začali sme dnes ráno s prvým panelom, ktorý ktorý si zobral viac ako pol hodinu, než mali pôvodne mať, preto nemôžeme otvoriť priestor pre toľko veľa otázok, ale sekretariát sa ponúkol, že zozbierajú vaše otázky v písomnej podobe, zašlu ich eh, našim expertom a dostanete možnosť získať odpoveď v písomnej podobe. E, dobre, môj záver pre túto časť panelu je, že toto je naozaj <laughs> mimoriadne dôležité. Potrebujeme brať do úvahy tie najlepšie záujmy dieťaťa, e, kým sa snažíme vytvoriť spoločný európsky azylový systém a zároveň aj to, že zadržiavanie nie je dostatočne dôstojné pre Európsku úniu v 21. storočí. Možno niekto iný má iný názor, rada by som o tom mala diskusiu, ale pri inej príležitosti, ale zatiaľ vám chcem všetkým pekne poďakovať za prítomnosť a želám vám pekný zvyšok dňa. No a spolupracujeme ďalej. Všetci veľmi dobre vieme, že čelíme tým istým termínom, a to do konca roku 2012, aby sme stihli spraviť výrazný posun v tejto téme. Ďakujem pekne. Únia riskuje to, že nebude konať v súlade s medzinárodným právom, so základnými e, právami človeka a zároveň aj s e, judikatúrami Európskeho dvora pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. Dámy a páni, dnes by sme mohli hovoriť o tzv. bezpečných konceptoch jednotlivých krajín alebo koncepte bezpečných krajín. Je to jedna z mojich obľúbených tém, téma, ktorá bola častokrát otváraná aj na pôde výboru LIBE. Rovnako by sme mohli diskutovať aj o komplexných ustanoveniach, ktoré regulujú následné alebo viacnásobné podania žiadostí. Veľmi rád odpovieme na otázky neskôr, ak nám zostane čas, ale zatiaľ by som radšej hovoril a poskytol aj prehľad o jednom z tých základných princípov, E, ktorých sa týka aj e, obnovený návrh. A síce princípu tzv. určenia počiatočnej fázy frontloadingu. Čo tento frontloading je? Frontloading znamená, že to musíme hneď na prvýkrát spraviť správne. Znamená to, že všetky nevyhnutné prvky, ktoré sú kľúčové pre prijatie rozhodnutia, by sa mali dostať na začiatok celého procesu. Frontloading znamená, že chceme vytýčiť procedúru, ktorá umožní brať e, veľmi kvalitné rozhodnutia na prvej úrovni v rámci rozumného časového rozsahu. Mali by to byť rozhodnutia, ktoré budú dodržané a a potvrdené v druhej fáze alebo pri odvolaní rozhodnutia, ktoré nebudú e, neskôr súdom zvrátené. Takže hovoríme o kvality, kvalitných rozhodnutiach hneď na prvý krát. Kvalita by mala znamenať, že hovoríme o dobrých rozhodnutiach, ktoré v súlade s zabehnutými procedúrami e, berú na vedomie riziko persekúcie alebo vážnej, e, vážneho rizika zo strany krajiny pôvodu, či už ide o Somálsko, Irak alebo ďalšiu krajinu. Kvalitné rozhodnutie by malo byť rozhodnutie, ktoré hneď na začiatku e, je príjmané s utečencom a zachraňuje život. Kvalitné rozhodnutie by malo byť také, ktoré umožní okamžite identifikovať, že či ide o človeka, ktorý potrebuje medzárodnú ochranu a kto ide, e, a komu ide len o zneužitie systému. Kvalitné rozhodnutie malo byť také, ktoré je hneď na prvýkrát správne. Frontloading by znamenalo výhodu pre skutočných uchádzačov o azyl, a medzinárodnú ochranu, keďže ich žiadosti by boli identifikované a správne analyzované hneď v rámci rozumného časového obdobia. Nebudú ponechané, nebudú ponechané v neistote príliš dlho tým, že by čakali na svoj osud. Frontloading ale bude aj výhoda pre jednotlivé členské štáty. Tým by sa totiž znížili celkové náklady, ktoré sú spôsobené s poskytovaním materiálu, s e, vytváraním podmienok pre zadržiavanie a s nákladmi spojenými s ďalšími kolami odvolaní. Znamená to, že podmienky materiálneho prijatia, ktoré zahrajú aj jedlo, ubytovanie a ošatenie, by mali byť poskytované krát, krát, na krátkodobom horizonte a kratšie a tým by došlo k reálnemu ušetreniu nákladov. Ak je rozhodnutie prijaté hneď na prvej úrovni, a je to kvalitné rozhodnutie, ktoré má všetky nevyhnutné prvky, neskôr by mali byť potvrdené ak bude dobré, tak ho potvrdí aj súd druhoúrovňového odvolania. a nedôjde k zamietnutiu. V marci 2010 Inicia publikovala štúdiu, ktorá hovorila o uplatňovaní smernice o azylových procedúrach v niektorých členských štátoch. Toto je štúdia, niekoľko kópií nájdete aj vonku. Toto sú tie členské štáty, ktoré sme skúmali. Bol tu 700 strán jasných dôkazov. V niektorých členských štátoch, a teraz nehovorím o e, téme užívateľov, ale došlo k problémom. 20% ľudí, ktorí dostali medzárodnú ochranu, pôvodne dostalo najprv negatívne rozhodnutie, ktoré bolo následne, e, následne e, zmenené pri odvolaní. Takýto veľký počet odvolaní, ktoré sú zmenené hneď na prvej úrovni, má svoje rôzne dopady. Vrátane toho, že to vlastne povzbudzuje veľmi veľa odmietnutých žiadostí, aby sa opätovne odvolávali. Ak nebudete sa, sa odvolávať, ak viete, že máte len 20% šancu na úspech, ja by som sa určite odvolal. Odvolávacie konanie je cenovo náročné. Musia byť ďalej poskytované materiálne zabezpečenie a zároveň musí byť poskytnutá aj právna pomoc eh, bez, teda bez nároku na, na úhradu a zároveň máme ďalšie náklady spojené s samotným skúmaním daného prípadu. Frontloadingom sa nám podarí prijať kvalitné rozhodnutia hneď na prvej úrovni a to neskôr bude potvrdené. A to by zároveň aj viedlo k tomu, aby sa e, zamietnutí uchádzači o, e, o azyl ďalej odvolávali, ak bude jasné, že pri odvolacích konaniach je menší, menšia šanca na úspech. Toto je frontloading. Urobte to správne hneď na prvýkrát a ušetrite prostriedky. V konečnom dôsledku Eh, je tu aj kategória, ktorá znamená znamená aj odmietnutie niektorých prípadov. To je kategória tých, ktorí sa snažia zneužiť eh, azylový systém a tí mali byť okamžite zadržaní. Doplnený návrh ale umožňuje aj práve túto výraznú zmenu. Je tu celý rad rôznych ustanovení, ktoré by k tomu mohli prispieť. To zahrňa ustanovenie, ktoré hovorí o tréningu kompetentných orgánov, poskytovanie informácií, vrátanie právnych a procedurálnych informácií, ďalej zlepšené, zlepšená expertíza a informácie, ktoré sú poskytnuté eh, tým, ktorí príjmajú rozhodnutia, eh, ktorí získavajú informácie z krajine pôvodu a poskytujú informácie azylovému úradu. Ďalej sú tu požiadavky, ktoré hovoria o e, záznamoch z osobného interviu, lekárske záznamy a ďalšie. Pozrieme sa najprv tréning, na, na tréning na kompetentných orgánov. Tu sa snažíme zabezpečiť príjmanie kvalitných rozhodnutí. Ak sú orgány pripravené a dobre vytrenované, je to jednoduchšie a ľahšie rýchlo identifikovať, kto skutočne potrebuje medzárodnú ochranu a zároveň eh, určiť, kto sa snaží len systém zneužívať. Tréning je kľúčový preto, aby sme hneď na prvýkrát správne urobili rozhodnutie. Uvedomujem si, že toto rozhodnutie sa môže stať zrejmým a byť jasným, ale to, čo som spomínal skôr, ten výskum naznačil alebo identifikoval, že vo väčšine členských štátov, ktoré sme analyzovali, členský štát nevyžaduje, aby sa interviu, aby sa ľudia, ktorí vykonávajú interviu, mali nejaké špeciálne tréning alebo vzdelanie ohľadom medzárodného práva a ľudských práv. Rovnako nemusia mať ani predchádzajúce skúsenosti s touto témou. Niektoré členské štáty ani nemajú žiadne minimálne požiadavky na vzdelanie a tri členské štáty ani neposkytujú žiadne, absolútne žiadne eh, vzdelávanie alebo povinné formy tréningu pre e, takýchto zamestnancov. Vidíte, že veľmi ľahko pochopíme tú nevyhnutnú potrebu tréningu kľúčových orgánov a spomína sa to aj v nariadení Európskeho úradu pre azyl. Má to dramatický dopad na kvalitu príjmaných rozhodnutí. Od januára 2012 Európsky úrad pre podporu azylu e, preberie na seba celkovú správu Európskeho azylového kurikula a to je spojený zmiešaný program, ktorý sa vyvinul praktickou spoluprácou a je financovaný Európskym fondom pre útečencov. Podľa pohľadu UNHCR bude absolútne dôležité, aby tréning kompetentných orgánov zahrňal aj európske azylové kurikulum. Čo sa týka poskytovania informácií, tak doplnený návrh vyžaduje, aby členské štáty poskytovali informácie ohľadom implicitných a explicitných možností stiahnutia žiadosti. E, to sú veľmi jednoduché ustanovenia, ale má to potenciál dramatickým spôsobom znížiť počet následných žiadostí. A to je téma, ktorá skutočne trápi členské štáty. Teraz pôjdeme ďalej a budeme hovoriť o ďalšom špecifickom aspekte, ale uvedomujem si obmedzený čas, ktorý mám a práve preto chcem hovoriť, že to je v záujme členských štátov a Európskej únie, aby rýchlo schválili azylový balíček a zároveň, aby schválili aj smernicu o spoločných postupoch pri poskytovaní a štatútu azylanta a to umožní členským štátom hneď na prvýkrát urobiť správne rozhodnutie, ušetriť životy aj finančné prostriedky. Ďakujem pekne. <laughs> Áno, je to veľmi citlivá téma, veľmi správne ste sa k tomu vyjadrili a hneď dám slovo ďalšiemu rečníkovi, rečníčke pani Anne-Charlotte Nigar je vedúca projektu správy, oddelenie pre rovnosť a práva občanov a zároveň predstaviteľka agentúry pre základné práva. Urobili štúdiu o ďalšom aspekte a to je právo na informovanosť žiadateľov o azyl. Nech sa páči, máte slovo. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili vo vašom rečníckom čase na takú rozumnú mieru. Merci. Thank you very much, Madam Chair. Thank you also. Vám ďakujem, pani predsedajúca, a ďakujem z mojej strany aj za toto pozvanie zúčastniť sa na tomto vypočutí ktoré e, dostala naša agentúra pre základné práva, pokiaľ ide o frontloading, čiže určenie počiatočnej fázy. Budem sa sústreďovať na výskumný projekt, ktorý bol sfinalizovaný na jeseň v roku 2010. Je to projekt, ktorý v podstate sa zaoberal efektívnymi opravnými prostriedkami, povinnosťou e, informovať žiadateľa o azylovom postupe a e, práve do tohoto vlastne zapadá to určenie počiatočnej fázy. Samozrejme, že je tu povinnosť informovať, ale do akej miery e, žiadateľ o azyl skutočne chápe, že čo sa od neho očakáva, akým spôsobom vlastne ten postup bude prebiehať akú úlohu, aké práva a, a povinnosti vlastne má v tomto postupe. Keď chceme samozrejme e, zhodnotiť e, pravdivosť takejto žiadosti, v prvom rade ide o to, že musíme celkom jasne povedať žiadateľovi, čo vlastne chceme alebo čo nechceme od neho alebo od nej, pokiaľ ide o tento postup. Takže samozrejme, že môžem eh, súhlasiť s môjim kolegom z UNHCR, že je naozaj potrebné hneď na začiatku to urobiť správne, pretože potom sa vyhnete zbytočným komplikáciám. Pokiaľ ide o metodiku v nadväznosti na tieto dve štúdie, 900 eh, žiadateľov o azyl eh, bolo interviovaných a niekedy to boli aj tzv. rozhovory v skupinách v niektorých krajinách išlo o 65 e, národností, ktoré boli zapojené do tohto výskumu. Čo je zjavné, títo žiadatelia nechápu e, svoje práva a povinnosti kvôli jazykovej bariére, pretože častokrát neexistuje nejaké aj tlmočenie, preklad, pokiaľ ide o komunikáciu s orgánmi, ale niekedy to bolo komplikované aj s právnikmi. Naozaj to nie je správne, keď Afgánci dostávajú iránskeho tlmočníka a Iránci afgánskeho tlmočníka, pretože ten jazyk je niekedy príliš technický, príliš ťažko zrozumiteľný a príliš e, veľa my sa za, zameriavame na takéto písomné informácie v EÚ. A častokrát v podstate E, to ústne vysvetlenie bolo naozaj e, vysoko cenené zo strany takýchto žiadateľov. Prečo sú tie informácie také dôležité? V prvom rade kvôli tomu, že to vlastne poskytuje prístup k azylovému postupu a k medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o článok 8 tohto, e, tejto charty. Ide vlastne o právo na azyl. Potom je to Dublin 2, za akej situácie budú títo ľudia presunutí do iného členského štátu. Pokiaľ ide o samotný postup, e, tie informácie, ktoré by sa mali poskytnúť e, žiadateľovi, mal by dostať vlastne všetky informácie, tak aby mu boli jasné jednotlivé etapy tohto postupu. A pokiaľ išlo ide o žiadosti, e, ktoré sú odôvodnené rodovou príslušnosťou, to tu už bolo spomínané, tie ženy by to mali dostávať naozaj v zrozumiteľnom jazyku a, a pokiaľ ide o Dublin, všimli sme si, že šest krajín, v šiestich krajinách tí žiadatelia, ktorí spadajú pod postup e, v rámci Dublinu 2, tí hlásili, že vlastne nemali nejaký prístup k informáciám, nevedeli vlastne, že čo sa bude ďalej diať, nevedeli, kedy budú pre, eh, presunutí do inej krajiny. A pokiaľ išlo o zamietnuté žiadosti o azyl, za normálnych okolností boli títo žiadatelia informovaní o rozhodnutí, ale nie o dôvodoch e, tohto zamietnutia, to nebolo vždy prípadom, a, a akým spôsobom je možné sa vlastne odvolať proti takémuto rozhodnutiu. Častokrát to tiež nevedeli dosť dobre pochopiť. A teraz sa pozrieme na tú právnu situáciu. Aké sú uh, požiadavky v nadväznosti na jazyk e, v Európskej únii v 12 členských štátoch. Informácie týkajúce sa postupu e, súvisiaceho s azylom majú byť poskytované v jazyku, ktorý žiadateľ o azyl rozumie, ktorému rozumie. To máte v tej e, vyčiarkovanej časti v tej vyčiarkovanej časti do, dostatočne by mal eh, rozumieť v troch členských štátoch, v Dánsku, Belgicku a v Holandsku. Jazykové eh, požiadavky nie sú eh, nejakým spôsobom zákonne upravené. A ak sa pozrieme na písomné informácie z hľadiska toho žiadateľa o azyl, vo viac ako polovičke členských štátov žiadatelia dostávajú informácie, kde sa hovorilo v ich rodnom jazyku alebo v jazyku, ktorému boli schopní porozumieť. V niektorých členských štátoch dostávali tieto informácie v inom jazyku, ako bol ich vlastný, za predpokladu asi, že budú takémuto jazyku rozumieť. Zaujímavé je, že medzi týmito štátmi sú tri členské štáty, kde existujú vnútroštátne zákony, ktoré hovoria o tom, že je potrebné poskytovať informácie v jazyku, ktorému rozumie žiadateľ. V dvoch povedali, že v podstate dostali informácie len v jazyku hostiteľskej krajiny. Takže ak sa pozrieme na počet jazykov, v akých sa takéto brožúrky distribujú, pretože tieto brožúrky, tieto letačiky, to sú vlastne hlavné prostriedky, ktoré sa používajú na informovanie žiadateľov o azyl. Vedúcou krajinou je Nemecko v 59 jazykoch, za ňou je Rakúsko 40, Českej republiky v 37 jazykoch a potom s menším počtom jazykov ktorej, do ktorých sú takéto prožúrky preložené. To je Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Portugalsko, Litva a tak ďalej. Medzi týmito krajinami Máme aj také krajiny, ktoré veľmi dobre vykonávajú túto prácu, kde nemajú síce nejaké právne ustanovenie, ktoré by hovorilo o tom, že je potrebné tieto informácie prekladať napríklad v Dánsku. Tento počet jazykov e, je to veľmi zaujímavé, keď si uvedomíme vlastne ten počet tých ľudí z tých jednotlivých národností, ktoré žiadajú o azyl. Je to 149 e, národností z ktorých pochádzajú takýchto žiadateľ, respektíve ktoré majú títo žiadatelia o azyl. A ako som veľmi stručne spomínala, pokiaľ ide o ústne odovzdávané informácie, tie sa považovali za veľmi užitočné, hlavne vtedy, keď v podstate tieto ústne informácie istým spôsobom doplňali tie písomné informácie. A ak to bolo interaktívnym spôsobom odovzdávané, tak vlastne tá úroveň pochopenia sa zvýšila, ale takisto sa počiarkovalo častokrát, že to tlmočenie, e, tá úroveň tlmočenia je mimoriadne závažná, veľmi dôležitá. A teraz sa dostávame k tomu koncu takéhoto postupu, keď vlastne prichádza rozhodnutie. Častokrát v podstate e, je písomne k dispozícii preklad tohto rozhodnutia, buď úplný preklad alebo čiastočný preklad, e, ktorý je k dispozícii v tých krajinách, ktoré sú e, vyznačené tmavomodrou. Na tejto diap- tomto diapozitíve nie je písomný preklad, ale ústne tlmočenie e, v tých krajinách, ktoré sú e, vlastne vyznačené čiarkami a tie sivé krajiny, tie, v tých vlastne nie je zabezpečený nejaký preklad. Takže väčšina týchto žiadateľov o azyl, e, s ktorými sme robili rozhovory, si boli vedomí svojho práva odvolať sa voči ehm, negatívnemu rozhodnutiu aj ehm, si boli vedomi patričných lehôd na odvolanie, ale neboli si vedomi toho, ako získať napríklad právnu pomoc. Tie zdroje ehm, informačné, tie sú skutočne veľmi dôležité a tie zdroje, tie sa odlišujú od seba medzi členskými štátmi. V tých tmavých, tmavo vyznačených krajinách Mimovládne organizácie sú považované za najlepšie zdroje informácií. Tie ktor- krajiny, ktoré sú v podstate vyznačené prúškovanou, to sú verejné orgány, ktoré sú vlastne um, najlepším zdrojom informácií, pokiaľ ide o tie sivé časti, to sú sociálne siete a tá časť v podstate, ktorá je tou vlnovkou vyznačená ako iná, tam sa v podstate nedali nájsť nejaké zdroje informácií, respektíve neboli vlastne tieto e, informácie nejakým spôsobom konzistentné a nedali sa použiť. Záverom. Názor e, našej organizácie pre základné práva v nadväznosti na túto otázku azylového postupu, aby to no, Malo by, mali by tieto informácie poskytnuté v jazyku, ktorý žiadateľ o azyl Eh, ktorému rozumie. A toto by bola byť naozaj európsky štandard, to by nemalo patriť len k dobrým praktikám a preto by sme chceli povzbudiť Európsky parlament k tomu, aby toto zakotvil do legislatívy. Malo by to byť poskytnuté samozrejme v písomnej forme, v jazyku, ktorý eh, ktorému rozumie eh, žiadateľ o azyl a kde je to možné, by to malo byť takisto aj ústne tomuto žiadateľovi komunikované. Samozrejme, že pokiaľ ide o, o otázky rodovej príslušnosti, písomné informácie by mali byť systematicky poskytované žiadateľkám, ženám, aj vtedy, keď sú doprevádzané inými členmi eh, rodiny. Ženy, ktoré sú doprevádzané manželmi, tie by mali byť informované o tom, že sú oprávnené predložiť eh, samostatnú žiadosť o azyl. Mali by byť patrične informované a mali by mať právo, aby s nimi eh, patričné interviu robila osoba toho istého pohľavia. Ďakujem pekne. Musela som síce na vás veľmi časovo tlačiť, ale aj tak ďakujem za vaše predstavenie. A teraz e, i hneď dávam slovo ďalšiemu e, Kristovi Poletovi, to je odborný referent pre právo a politiku. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to pozvanie Nemám žiadnu úžasnú PowerPointovú prezentáciu, ktorú by som mohol ukázať, žiaľ. Na rozdiel od ostatných rečníkov urobím trochu reklamy. Ak nepoznáte e, našu inštitúciu, je to Európska rada pre utečencov a emigrantov, skratka EKRE sú tam mimovládne organizácie z viacerých ako 30 členských štátov, je to 69 členov rôznych organizácií a bojujeme za humánnu a novú politiku, humanitnú politiku v Európe. Ďakujeme za tú príležitosť tu vystúpiť v paneli, ktorý hovorí o frontloadingu, o predpríprave a práve tomuto sa naša rada venuje. Je to veľmi dôležitá záležitosť, hlavne v kontexte prepracovania smernice, ktorú robí komisia. Nemáme veľa času, veľmi stručne. Aký je náš pohľad na frontloading a získavanie informácií vopred? A rád by som sa pozrel na to, čo považujeme za dôležitý nástroj aby sme mali dobrý azylový systém, aby bol, zaznam, aby bol dostatočný prístup ku kvalitnej právnej e, službe počas celého azylového postupu a potom urobím aj také všeobecnejšie poznámky. Čo to vlastne ten frontloading je? Myslím, že Mikele o tom jasne hovoril a my to vnímame rovnako. Frontloading je politika financovania, ale zároveň poskytovania celého azylového systému so všetkými potrebnými e, zručnosťami, schopnosťami, informáciami, aby už v prvej inštancii došlo ku kvalitnému a dobrému rozhodnutiu a mali by to robiť odborníci, aby mali dostatočné zdroje, finančné, materiálne a tak ďalej, aby mohli informovane urobiť adekvátne rozhodnutie. Nejde tu vôbec o urýchlenie procedúr, vôbec nie ide o zlepšenie kvality. A kvalita niekedy zaberá čas, nemôže byť e, vždy rýchla, jednoducho trvá to určitý čas. Ale keď sa frontloading robí správne, správnym spôsobom, tak by to mohlo znížiť e, aj celkovú dĺžku, aj náklady azylového riadenia. A práve preto potrebujeme to dobre informované rozhodnutie už v prvej inštancii, aby sme zabránili nepotrebným odvolaniam. Samozrejme, keď tento systém frontloadingu bude fungovať, to neznamená, že tie odvolania nebudú vôbec existovať, no ale to dobre informované rozhodnutie potrebujeme už v tej prvej inštancii, aby všetky tie prvky kvalitné či nekvalitné informácie z krajiny pôvodu. To všetko by nám umožnilo, aby sme skrátili ten čas na to, aby sudca prijal to potrebné rozhodnutie alebo eventuálne urobil odvolanie. Takže cieľom frontloadingu je zlepšiť kvalitu rozhodovacieho procesu už v prvej inštancii. A na to potrebujeme veľa nástrojov. Možno tu opakujem niečo, čo povedal Mikele, ale aj my tu vidíme, ktoré jasné prvky sa musia určite dodržať. Kvalitné školenie ľudí, kvalitná informovanosť. To všetko zahráva dôležitú úlohu a samozrejme prístup k bezplatnej právnej pomoci, k poradenstvu. Tak, aby od samotného začiatku sme prispievali k tomu konceptu frontloadingu. A to pre nás znamená, to je ten paradox, znamená to, že venujeme dostatočnú pozornosť aj časť už od začiatku príprave prvého pohovoru. Dlho voláme po tom, aby členské štáty rešpektovali to, čo mu hovoríme prípravné obdobie pred samotným pohovorom. Toto je veľmi dôležité. Toto prípravné obdobie umožní získať dostatočné informácie, dokumentáciu a tak ďalej, konzultovať právnikov a tak ďalej, aby pochopili, čo to všetko pre nich obnáša. Pre všetky orgány, ktoré sú zapojené do procesu, to všetko ušetria tým čas, pretože aby e, sa to v procese neopakovalo. aby získavali informácie, aby zistili, či táto osoba je z nejakej znevýhodnenej či ohrozenej skupiny. A to všetko nie je len teória. Holandská vláda napríklad už toto prípravné obdobie realizuje a začlenujú ho do svojho zmeneného azylového riadenia v roku 2010 a už to bude aj explicitne v legislatíve a holandský minister v tomto zmysle zasal parlamentu list a vyhodnotil prvé výsledky tohto nového systému. Je jasné, že ešte veľa vecí je možné kritizovať či vylepšiť, ale e, všetci zainteresovaní právnici, mimovládne organizácie a tak ďalej, všetci, ktorí sa tým azylom zaoberajú, všetci tvrdia, že táto prípravná etapa je veľmi pozitívna a zohráva veľmi dôležitú úlohu a na to nesmieme pri frontloadingu zabúdať. A teraz e, dostatočne efektívny prístup v bezplatnej právnej pomoci. Potrebné je si uvedomiť, že azylový postup v Európe je veľmi komplikovaný. Je to veľmi zložité a žiadateľ je v znevýhodnenej pozícii, pretože neovláda legislatívu prijímajúcej krajiny, neovláda jazyk a preto potrebuje pomoc. A to od prvého okamihu, kedy sa ten postup začne. Aj pri prvom pohovore je potrebné, aby bol prítomný nejaký kvalifikovaný právny poradca, ktorý či už spolupracuje s mimovládkami, ale jednoducho človek, ktorý je vzdelaný eh, v tomto odbore, ktorej je expert, ktorý e, prispieje k tomu, že ten pohovor bude kvalitnejší a že aj priebeh tej prvej inštancie bude e, kvalitnejší, môže identifikovať všetky body azylového konania. A samozrejme je to dôležité, aby sa vybudovala aj tá dôvera, vzťah dôvery medzi žiadateľom a orgánmi. Ak žiadateľ nebude dôverovať orgánom, na ktoré sa obracia, tak to samozrejme bude problém. Iste všetci veľmi dobre viete, že vo Veľkej Británii je projekt Early Legal Advice a práve tento projekt hodnotí tú skorú včasnú pomoc, poradenstvo od začiatku, hodnotí dopady na celý azylový proces a tiež na rozhodnutia prvej inštancie a tie predchádzajúce projekty naznačili, že výsledky budú pozitívne. No, nemáme veľa času. Ešte taký prehľad najdôležitejších prekážok, ktorým čelia žiadatelia o azyl v prístupe k právnej pomoci. Niektoré štúdie my sme urobili prieskum pri poskytovaní právnej pomoci v azylovom konaní. Skúmali sme 19 európskych štátov, 17 členských štátov EÚ z tých 19 Frontloading alebo systém dobrej prípravy na konanie. Ešte nám ostáva veľa toho urobiť, ak si uvedomíme, že bezplatná právna pomoc sa poskytuje len v 12 členských štátoch pri odvolaniach a v 15 ďalších e, krajinách sa to poskytuje v prvej inštancii, ale len do určitej miery. Je tam strašne veľa praktických prekážok, ktoré bránia tomu, aby žiadatelia mali takéto služby. To, že je to zakotvené v zákone, to neznamená, že sa k tomu všetci dostanú. Sú tu určite zákony, ktoré samozrejme fungujú a neprinášajú predlžovanie postupu v Belgicku alebo v Holandsku. Od začiatku žiadatelia majú bezplatnú právnu pomoc. Hlavné problémy, ktoré tu vidíme, je to v tých situáciách, kde sú nejaké špecifické podmienky či okolnosti, kde je napríklad zadržovacia väzba alebo niečo podobné na hraniciach. To môže byť problém, aby sa tento človek dostal k právnej službe. Niekedy je vôbec veľkou výzvou sa dostať, e, mať kontakt na právnika. Celý balíček frontloadingov v rámci azylového systému No, sme trochu sklamaní, treba povedať, s návrhom Európskej komisie. Myslíme si, že je tu veľa vecí, kde tie ambície sú e, nižšie, pokiaľ ide o tie štandardy a tak ďalej. To všetko je problém, ale je tu aj veľa nástrojov, ktoré frontloading podporujú informácie na hraniciach, školenie personálu, využívanie zdravotníckého materiálu počas pohovorov a tak ďalej a tak ďalej. Veľa ustanovení tohto návrhu komisie, ale tento systém podkopávajú napríklad tam, kde sa komisia snaží pokryť tú požiadavku členských štátov, ktoré chcú väčšiu flexibilitu, hlavne tam, kde je viacej žiadateľov o azyl. Článok 14. Mať možnosť viesť pohovory nekvalifikovanými pracovníkmi. Podľa nás je to kontraproduktívne a sme proti tomu. Ďalej návrh komisie neuzavierať postup, ak situácia v krajine pôvodu je nejasná alebo dočasná. A aj to si myslíme, že je zlý prístup. Nie je dobré, aby sme členské štáty odrádzali od toho, aby využívali nástroje, ktoré majú k dispozícii. A záverom veľmi stručne, ešte jeden aspekt, ktorý sa týka pozmeneného návrhu komisie o právnej pomoci, ktorý je podľa nás veľmi problematický. A to je článok 21 a tam sa explicitne hovorí o tom, že právne procedurálne informácie, ktoré by sa mohli poskytovať žiadateľom, právna pomoc pri odvolaní a tak ďalej sa môže poskytovať vládnymi úradníkmi a štátnymi službami. To je ale spochybniteľný štandard a mohlo by to viesť ku konfliktu záujmov a nezlepší to dôveru žiadateľov. Tlmočníci sa lúčia, pretože musia ukončiť svoju prácu.